Uh, please, uh, uh down, Prosím, usadte sa kolegovia, musíme začať. Ak nie sú žiadne zmen- žiadosti o zmenu programu, tak uh, môžeme náš program schváliť. Predtým, ako prejdeme k vypočutiu, mám niekoľko oznámení. Pán Kasulides bol menovaný ako stály spravodajca pre rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a Kanadou, takže blahoželáme pánovi Kasulidesovi. Chcel by som povedať členom výboru o rozhodnutí prijatom kanceláriou predsedníctva spolu s odporúčaniami o rokovaniach medzi Európskou úniou a Ukrajinou a Európskou úniou a Gruzínskom odporúčania o koherentnej politike voči e, autoritárnym režimom a to je v kompetencii pána Vocona a moje posledné oznámenie hlasovací zoznam a zoznam kompromisných pozmenujúcich návrhov musia byť predložené 24 hodín predtým, ako výbor hlasuje, aby sme sa vyhli zmetkom z minulosti. Toto je samozrejme v závislosti od možnosti predkladať ústne pozmenujúce návrhy, keď sa hlasovanie uskutočňuje. Ale rozhodli sme sa, že preto, aby sme sa vyhli problémom, ktoré sa v minulosti stali, musíme veci robiť takýmto spôsobom. A teraz navrhujem, aby sme prešli k hlavnému programu dneška. A to je vypočutie. Ospravedlňujem sa za to, že sme začali trošku neskôr. Budeme diskutovať o Náhornom Karabachu dnes popoludní. Chceme si zlepšiť vedomosti o tejto veci a mať diskusiu vo svetle nových informácií, ktoré sme dostali, správa Kirilov o novom prístupe EÚ k Južnému Balkánu a toto je niečo, čo vyplýva z diskusí, čo sme mali nedávno a vyplýva to z toho, ako sme hlasovali o zmenách k CDSP. teda správa o zmenách k CDSP v tejto oblasti. Hostia sú z rozličných e, úrovní. E, pokiaľ ide o tento konflikt, máme tu veľvyslanca Roberta Bratkeho, ktorý je spolupredsedom Minskej skupiny. Máme e, veľvyslanca Bernáda Fasiera, to je francúzsky spolupredseda skupiny z Minsk. Máme tiež veľvyslanca pána, veľvyslanca pána Kašpirka, ktorý je osobný zástupca e, kancelárie predsedu pre riešenie konfliktu a pán Peter Sejmeby, čo je bývalý špeciálny zástupca EÚ pre Južný Kaukaz. Spolu predseda Igor Popov s nami dnes nemôže byť, keďže má iné záväzky. Tiež je tu s nami pán Miroslav Lajčák, ktorý je riaditeľom pre Európu a Centrálnu Áziu z SVČ. A, a teraz poprosím ho, aby prispel svojimi poznatkami ohľadom nedávnych a prebiehajúcich rokovaní Takže bez ďalšieho váhania navrhujem, aby sme začali a začnem tým, že dám slovo pánovi veľvyslancovi Robertovi Bratkemu na 5 minút. Samozrejme, že môže hovoriť dlhšie ako 5 minút, ak to bude potrebné, ale mali by sme si zajistiť dostatok času na diskusiu a na otázky, ktoré môžu byť položené. Takže začneme e, v tým, že dáme slovo pánovi veľvyslancovi. 10 minút sa pokúsim pokúsim skrátiť na 5 Dovolte mi povedať na začiatok, že som veľmi rád, že tu môžem dnes byť a veľmi rád som prijal toto pozvanie zo strany výboru AFED, keď e, štátna tajomníčka e, Clintonová sa stretla s pánom Buzekom a s lídrami jednotlivých strán povedala, že po Lisabone USA potrebuje posilniť svoje konzultácie a iniciatívy smerom k EÚ, nie len smerom ku komisii a rade, ale špecificky spomenula Európsky parlament. Takže moja dnešná prítomnosť, dúfam, je v duchu tohto záväzku. Štátna tajomnička sa nedávno e, minulý mesiac stretla s Lady Ashton a znovu dôležité kroky úzke partnerstvo medzi USA a Európskou úniou. Eh, USA a Európska únia sú partnermi eh, v každej globálnej otázke a regionálnej téme, ktorú si môžeme predstaviť a dnes popoludní Náhorný Karabach nebude výnimkou. Pracujeme veľmi úzko s členskými krajinami EÚ. Francúzsko je spolupredsedom Minskej skupiny. E, pracujeme úzko s Litvou, členským krajin, členskou krajinou e, členskou krajinou OBSE. Úzko spolupracujeme s našimi kolegami e, z SVČ a ceníme si východné partnerstvo. Poznáme hodnoty tohto partnerstva politické, ekonomické a sektoriálne reformy. To bude pevný základ premiér na Kaukaze. Pokúsim sa byť maximálne stručný, ale možno by som mohol začať tromi oblastiami. Prvá z nich, e, veľmi krátka aktualizácia stavu rokovaní, po druhé, budem hovoriť o záväzku USA v tomto mierovom procese v Náhornom Karabachu a potom by som e, informoval tento výbor o úlohe Európskej únie v budúcnosti. Začnem teda súčasným stavom rokovaní. Všetci ste podľa mňa videli prehlásenia e, predsedníckých krajín, pán prezidenta Obamu, Medvedeva a Sarkozyho vdovil. Naši traja prezidenti vyzvali strany, aby urobili rozhodujúce kroky smerom k mieru v Náhornom Karabachu. Vyzvali e, partnerov, aby finalizovali e, konečné princípy na budúcom samite. Som si istý, že viete, aké sú tieto základné princípy rámcový dokument, podrobné inštrukcie pre ministrov oboch strán, základné prvky konečnej mierovej dohody. Základné princípy nie sú záverečnou mierovou dohodnou samotnou, ale sú usmerneniami. Je to základná dohoda o tom, ako by mal mier vyzerať. Nebudem hovoriť o podrobnostiach s výnimkou toho, že poviem, že sme pracovali uh, intenzívne a veľvyslanec Fasier vás že zrejme o tom bude informovať rozsiahlejšie, ale dosiahli sme etapu a náš prezident to povedal, kedy súčasná verzia princípov, ktoré sú na stole, je oprávnená a vyvážená a chceli by sme, aby jednotlivé strany ich akceptovali na ďalšom samite. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, to by naozaj nebolo tu primerané, ale sú to, vychádza to zo šiestich prvkov, ktoré sú e, stanovené v našich princípoch. Tie máte vo vašich dokumentoch. Keď som spomenul nadchádzajúci summit, e, ktorý bude organizovaný prezidentom Medvedevom, e, vítame úlohu prezidenta Medvedeva a ministra zahraničných vecí Lavrova. E, ceníme si ich osobnú zaangažovanosť v tomto ťažkom procese. Zároveň USA boli tiež veľmi aktívne. Prezident Obama, minul, Obama minulý rok sa stretol s prezidentom Sarkisianom vo Washingtone a prezidentom Alievom v New Yorku. Ministerka Clintonová minulý rok urobila prvú vlastne návštevu historických v Baku od eh, návštevy ministra Bakera. Stretla sa s prezidentom Sarkisianom v marci. Tiež sa stretla s eh, ďalším ministrom na tom istom stretnutí. Eh, potom bola opätovaná návšteva vo Washingtone na začiatku tohto mesiaca Štátni tajomníci pre európske otázky sa tiež vzájomne navštevujú. Viackrát došlo k týmto návštevách. Týkalo sa to Azerbajdžanu aj Arménska. A tiež spomeniem moju vlastnú snahu. Prekročil som Atlantik 32 krát, odkedy som vo svojej funkcii od septembra 2009. Buď som sa stretával so, s partnermi v tomto regióne alebo inde v Európe. Mala som stretnutia s, s predstaviteľmi OBSE, takže všetkých môžem uistiť, že USA sa plne angažujú, robia maximum, aby sa dosiahla mierová dohoda v konflikte v Náhornom Karabachu. Dovolte mi ešte na záver sa dotknúť v krátkosti otázky Európskej únie a jej úlohy. Spomenul som to na začiatku svojho príhovoru. Niektoré veci EÚ už robí, e, buď zo strany členských krajín alebo jej inštitúcií. A ja vám nemusím hovoriť, e, čo by Európska únia mala robiť. To je vaše rozhodnutie. E, dovolte mi ponúknuť možno niekoľko krátkých komentárov. Prvý, verím, že súčasný mechanizmus troch podpredsedov Minskej skupiny je efektívny. Pravdepodobne je toto najlepšie, čo môžeme v tejto etape procesu mať. Uznávam, že sme nedosiahli mierovú dohodu, ale veľký pokrok. A najdôležitejšia vec, ktorá sa urobila, a to nám hovoria aj jednotliví aktéry, je to, že sme zabránili ďalšej vojne. A nepodceňoval by som dôležitosť eh, tohto úspechu spolupredsedníctva Minskej skupiny. Nielen počas môjho obdobia, ale aj počas obdobia mojich predchodcov. Minská skupina vo svojom formáte v súčasnosti je pružná, schopná rýchlo reagovať na vývoj v tomto regióne, e, schopná zachovať dôveryhodnosť týchto rokovaní, čo krajiny samotné, e, na tom im veľmi záleží. A ešte raz v tejto fáze procesu sme v rokovaniach, ktoré ukázali, že sú efektívne. Postupne prechádzame z tejto fázy procesu k rokovaniam o dohode o implementácii a myslím si, že bude väčší priestor pre všetky krajiny, aby robili viac, majú väčšiu úlohu v podpore, mať väčšiu úlohu v podpore mierového procesu a to určite platí pre Európsku úniu. Európska únia ukázala svoju schopnosť v širokej škále oblasti. Je to taká, mm, taká meká právomoc alebo meká sila a budú tu kontinuálne kroky od budovania dôvery, osobných kontaktov, dialogu medzi jednotlivými stranami až k spornejším veciam, ktoré prichádzajú na konci procesu rekonštrukcie toto všetko sú témy, ktoré podľa mňa Európska únia um, využije. Bude tu zohrávať veľmi významnú úlohu v tomto procese a dúfame, že v blízkej budúcnosti uvidíme väčšiu možnosť, väčšiu úlohu a priestor pre Európsku úniu. Takže toto sú hlavné body, ktoré som chcel povedať a rád odpoviem na vaše otázky neskôr. Ďakujem vám Veľmi pekne, pán veľvyslanec. Teraz e, dostáva slovo francúzsky spolupredseda Minskej skupiny. A nech sa páči, pán Fasie, tiež vás poprosím na 5 minút. Thank you, Mr. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Už v prvom rade by som rád zdôraznil, že Minská skupina OBSE, teda že tými spolupredsedami nie sú len tri krajiny, Francúzsko, Rusko a USA, ale že sme tým naozaj veľmi jednotný tým na úrovni sprostredkovateľov, na úrovni ministrov. Pôvodne sme vypracovali tzv. madridské zásady z politického hľadiska, trojka troch ministrov na úrovni hlav štátov, pán Bredky, hovoril o dovilskom vyhlásení, to je to už poradí tretie za tri roky, medzi Barackom Obamom, Dimitriom Medvedevom a Nikolom Sarkozym. Takže táto trojka naozaj veľmi intenzívne pracuje už viac než 6,5 roka. Prepačte prosím, že nemohol prísť náš drahý ruský priateľ pán Popov, ktorý sa veľmi intenzívne zaoberá prípravou ďalšieho dôležitého kola rokovaní, ktoré o chvíľu začnú o niekoľko týždňov, vlastne o dva týždne. Rád by som sa venoval trom bodom. Poprvé, pán Bredky vám predstavil takú určitú, taký určitý záber, momentku súčasnej situácie, ale je dôležité, aby ste mali pred sebou celý ten film, aj tie fotky, ktoré boli pred touto momentkou, pretože táto momentka je výsledkom piatich predchádzajúcich rokov. Situácia sa vyvíja. Ako teda vzniklo, vznikol tento formát rokovaní, funguje vôbec efektívne, to je môj druhý bod. A tretí bod, rád by som sa venoval úlohe EÚ v tomto procese. Takže tie rokovania ako proces, celý ten film. Tieto rokovania to je taký tretí veľký cyklus po prímeri sme začali hneď prvý cyklus. V jeho priebehu vtedajší sprostredkovateľia sa snažili nejakým spôsobom Náhorný Karabach dostať do administratívnych štruktúr Azerbajdžanu, integrovať ho tam. A toto zlyhalo, pretože v tom čase to bolo vnímané zo strany Arménska ako možný kasus belli. Druhý cyklus, ten prebiehal koncom 90. rokov, začiatkom e, tohto storočia. A my sme sa teraz snažili hľadať určité riešenie, ktoré by zoficiálnilo oddelenie od Azerbajdžanu e, spôsobom akceptovateľným pre Baku, ale toto zlyhalo znova, kasus Beli alebo možnosť takéhoto vnímania zo strany Baku. A potom začal ten tretí súčasný cyklus a tu nám išlo s kolegami o to, aby sme nenavrhovali nejaké záverečné riešenie na e, raz a navždy ukončenie toho konfliktu. Snahou bolo dosiahnuť to, čo bolo možné a poriešiť to, čo bolo v tom čase možné. Azerbajdžan mal dostať nazad okupované územia spôsobom priateľným pre bezpečnosť v regióne a pre možnosť e, ľudí v Nagornom Karabachu, v Nahornom Karabachu e, mať vlastnú samozprávu. Aby to bolo teda priateľným spôsobom realizované pre Azerbajdžan, s tým, že by sa do neskôršej fázy presunul ten posledný krok, to konečné rozhodnutie, o riešení otázky konečného riešenia mm, Nahorného Karabachu. V roku 2005-2006 sme tento proces naštartovali. E, prišli tie madridské zásady, bola to taká určitá spoločná písomná ponuka. Tieto madridské zásady je to asi 4 či 5 strán, je ich 14 plus e, preambula. A toto v roku 2008 obe strany konfliktu veľmi uvítali a medzinárodné uznanie nezávislosti Kosova našťastie pardon, na nešťastie spôsobilo na strane Azerbajdžanu obavy a počas roku 2008 sme mali veľké problémy s azerbajdžanskou stranou, ale v roku 2009 e, sme sa znova dostali na správnu cestu a takmer sa nám podarilo dosiahnuť prelom. A traja prezidenti teda poprvýkrát prevzali zodpovednosť a e, teda verejne v spomínanom vyhlásení e, zverejnili, e, o čo ide v tej dohode, ktorú navrhujeme. Je to takých 6 hlavných bodov o ktorých hovoril pán Bradky. A toto je také ešte zhutnenie tých 14 madridských bodov. V roku 2009 sme teda mali pocit, že ten prelom každú chvíľu príde. Koncom roku 2009 bolo prijaté moskovské vyhlásenie bol to poprvýkrát, čo prezidenti z porných strán sa dohodli na tom, že je potrebné vyrokovať mierové riešenie. A to také, ktoré bude právne záväzné a ktoré bude vychádzať z medzinárodných noriem. Armenci teda akceptovali tú verziu dokumentu, ktorá vzýšla v roku 2008, ale nová verzia, ktorá bola predložená všetkom roku 2010, tu sme tiež očakávali, že bude potvrdená a že sa ten prelom potvrdí, ale v tom čase iba Azerbajdžan vyjadril svoj súhlas s týmto dokumentom. No a odvtedy teda pracujeme na viacerých e, verziách, jedna nasleduje druhu a na poslednom samite v Soči sme dosiahli určitý pokrok. Zatiaľ iba ústne vyjadrený súhlas, ktorý by mal byť potvrdený aj písomne v blízkej budúcnosti. Takže momentálne sa zrejme tento tretí cyklus chýli ku koncu. púť, čo skoro bude možné potvrdiť, koncepciu navrhovanú v roku 2007, ktorá bola odtedy neustále upresňovaná, alebo ak toto sporné strany zamietnú, tak bude potrebné vypracovať novú koncepciu. Po druhé, ako teda funguje momentálny formát rokovaní. A myslíme si, že funguje veľmi dobre. No už poprvé, um, tá myšlienka za tým je naozaj veľmi logická. Každá z našich troch krajín je etablovaná a máme naozaj záujem, každý síce iný, ale máme záujem o Azerbajdžan a arménská diaspora v Rusku je najväčšia na svete. Druhá najväčšia diaspora arménska žije v USA a tá tretia vo Francúzsku. Po druhé, tento formát je náležitý, pokiaľ ide o počet vyjednávačov, tak aby sme zabezpečili vysokú mieru utajenosti ktorú požadujú strany sporu alebo dôvernosti. My sme v kontakte s prezidentami, pričom je tam vždy potom iba jeden jediný asistent ministra. po ďalšie kontinuita. Predchodca súčasného rúského sprostredkovateľa 6 rokov predsedal tomu týmu. Ja som v tejto funkcii 6,5 roka. To znamená, že ten ďalší predseda, americký, ten tiež bude dlho pracovať v tejto funkcii. A v neposlednom rade táto skupina je flexibilná. Naozaj sme veľmi reakcie schopní. Uvediem zo pár príkladov po konflikte medzi Ruskom a Gruzínskom. Všetci mali pocit, že Minská skupina neexistuje dokonca aj v čase, kedy USA a Rusko neboli schopní spolupracovať. Francúzsko naďalej pokracovalo v práci Minskej skupiny a ten systém je naozaj efektívny, umožňuje príjmať rýchle rozhodnutia, naozaj niekedy veľmi zložité za veľmi krátky čas. Znova uvediem príklad. V roku 2008 boli veľké zrážky e, na hranici a okamžite americký spolupredseda, ktorý bol v regióne a PRCIO, umožnili okamžite reagovať a okamžite sa nám pomohlo zabraniť eskalácii. A ešte na záver, ak dovolíte, zo pár slov k úlohe EÚ. Úloha EÚ pri riešení tohto konfliktu je naozaj rozhodujúca v rôznych formách ktoré sa pôsobne, postupne prispôsobujú jednotlivým fázam urovnávania konfliktu. V súčasnej fáze, teda vo fáze, kedy stále sú vysokodôverné rokovania, tá rozhodnosť úlohy EÚ spočíva v príprave občianskej spoločnosti v oboch krajinách, podpora demokracie, Ak demokracia nebude pripravená, tak to neumožní politicky, tak povediac, predať možné riešenie, možnú dohodu populácii. Takže takýmto spôsobom PCA, akčné plány, susedská politika, to sú všetko páky, ktoré je možné využiť. EÚ ich má, iní medzárni aktéry ich nemajú. A taktiež formovanie e, toho úrovnania EÚ bude zohrávať dôležitú úlohu v tom zmysle, že bude prispievať medzinárodným snahám, napríklad pri odmínovaní, pri obnove, pri účasti na napríklad medzinárodných mierových operáciách. To je strednodobé hľadisko, no a z dlhodobého hľadiska možno bude potom vytvoriť nejaký medzinárodný orgán. Nechcem to porovnávať s ničím, čo existuje. V prípade Bosny sme napríklad vytvorili radu implementácie mieru, čiže bude potrebné všetky naše snahy nejakým spôsobom skoncentrovať a vytvoriť takýto orgán, vrátane našich štruktúr, štruktúr EÚ a štruktúr ďalších darcov. Celé to bude potrebné prepojiť, pretože naozaj bude tej práce pred nami obrovský kus. Ďakujem veľmi pekne, pán Fasie. A teraz dostáva slovo pán Kašprik, osobný zástupca, ktorý má na starosti tento konflikt za predsedníctvo OBSE. 5 minút vás poprosím, snažte sa. Po alla, a quello assegnato a, agli altri. Prego, on ambasciatore Kaspritz. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Spolupredsedovia vám poskytli prehľad o e, vývoji tohto konfliktu. Ja chcem tieto veci doplniť eh, pohľadom na mandát a činnosti osobného predstaviteľa a chcem vás informovať o situácii, ktorú mi tento mandát poskytuje. Bol som menovaný osobným zástupcom v auguste 95. V júli 2006 som bol menovaný následne predsedníctvom a podporuje ma tým piatich ľudí v Baku, Jerevane a na Hornom Karabachu a v našej e, hlavnej kancelárii v Tbilisi dohoda, na ktorej sa strany e, dohodli po rokovaniach. Treja členovia rotujú medzi prvými z troch týchto e, miest a dvaja sú v Tbilisi. Osobný, mandát osobného predstaviteľa znamená tri oblasti činnosti, podpora predsedu a podpredsedov strán, a poskytovanie správ. som e, vlastne očami a ušami e, spolupredsedov. Pravidelne sa stretávam so zástupcami jednotlivých strán na úrovni ministrov a hlav štátov a snažím sa zabezpečiť, aby e, predsedovia a spolupredsedovia mali posledné informácie o dynamike, ktorá môže mať vplyv na rokovania. V prípade spolupredsedov obzvlášť osobní predstavitelia je schopný e, navštevovať e, tieto regióny. Môj tím a ja e, sprostredkovávame viacere, sme sprostredkovali viacere z nich, vrátanie misií, týždňové návštevy a naše monitorovacie činnosti nám umožnili stretávať sa so spolupredsedami a sprostredkovať im e, rozličné návštevy. Posledná z nich minulý týždeň. Je tu tiež praktická podpora jednotlivých strán. Možno to najdôležitejšie v tomto ohľade je podpora budovania dôvery, vrátanie tých, e, ktoré môžu spôsobovať e, predsudky a nenávisť medzi oboma národmi. A teda pomáham umožniť si obom stranám, uvedomiť si obom stranám, že mier je možný. Tam je možné znížiť počet zranených a mŕtvych a zlepšiť atmosféru v rokovaniach a v okolí. Mandát mi umožnil zjednodušiť politické opatrenia ako napríklad víza pre Azerbajdžancov a Arménov vojenské opatrenia, ako napríklad podpora komunikácie medzi e, predstaviteľmi vojenských zložieb, ekonomické, environmentálne opatrenie, vzťahy s médiami a následný vývoj v rokovaniach viac menej e, tieto veci skončil. E, určite potrebujeme viac opatrení ale postoj oboch strán je jasný. Nie sú možné žiadne iniciatívy budovania dôvery zatiaľ, čo azerbajdžanské územie je okupované. Monitorovanie situácie je jediným opatrením budovania dôvery vo vojenskej oblasti. Tieto iniciatívy, ktoré e, vedieme na území viac ako 650 kilometrov, sú tu kontaktné línie a kontakty sú možné jedine s podporou a za spolupráce jednotlivých strán. Moja kancelária, ktorá je jediným miestom medzinárodnej prítomnosti, urobila 12 monitorujúcich um, projektov tento rok a um, toto sa robí každý mesiac. Chceme zabezpečiť, aby predsedníctvo nadalej dostávalo informácie o danej situácii. Táto prítomnosť v reále má ďalšie pozitíva keď dôjde k vážnym incidentom, ako napríklad úmrtia e, v kontaktných líniách, napríklad pred rokom došlo k šiestim mŕtvým a zraneným, ja môžem informovať predsedov a spolupredsedov okamžite o situácii a teda pomôcť e, eliminovať riziko eskalácie. Tiež by e, som sa mohol dotknúť humanitárnej oblasti, keď sa to nerieši, tak spôsobuje to zlú situáciu nielen priamo dotknutým e, ľuďom e, v teréne, ale e, tiež je to vážny kameň úrazu v rokovaniach a nepomáha to budovaniu dôvery. Ja a môj tím úzko spolupracujeme so zástupcami OSN a ostatných medzinárodných organizácií, ako napríklad Červený kríž, riešime, riešime humanitárne e, problémy, ako napríklad prepustenie e, civilného obyvateľstva a tak ďalej. Bol som súčasťou e, všetkých iniciatív v tomto smere za posledných 15 rokov, vrátane súčasných dohôd v Astrahane a v Soči boli rozličné stretnutia pod záštitou prezidenta Medvedeva. Na samite v Soči chceme preskúmať možnosti e, vyšetrovania incidentov na týchto e, líniách a takisto bude potrebné e, podporovať budovanie dôvery. Poskytovanie správ a v mojom mandáte mám ako právomoc monitorovať tieto všetky činnosti a poskytujem správy všetkým angažovaným e, subjektom vrátane predstaviteľov občianskych spoločností. Teraz situácia v teréne bola stabilná od marca. E, stabilná neznamená, že nedochádzalo k e, príležitostným prestrelkám, ale situácia sa vážne nezhoršila. 17 ľudí bolo zavraždených na kontaktných líniách za prvých 5 mesiacov tohto roka. Ďalších 18 bolo zranených keď to chceme porovnať, za posledný rok 35 ľudí e, bolo zavraždených, ďalších 50 bolo zranených. A ja naďalej dúfam, že čísla z tohto roka budú nižšie. Pokrok v rokovaniach pravdepodobne tieto obete zníži. Potrebujeme napredovať v rokovaniach, e, nastoliť širšiu dôveru a umožniť začatie alebo opätovné začatie budovania dôvery so širokou škálou aktérov. Toto je prehľad možnosti e, e osobného predstaviteľa a situácia z mojej z perspektívy. Na záver by som chcel poďakovať za konsistentnú podporu EÚ za posledné roky pre prácu môjho týmu a mňa nie len v, v rámci OBSE. Ďakujem za pozornosť. Veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Grazie, La... Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Teraz dostane slovo doktor Peter Semneby bývalý zvláštny vyslanec EÚ pre Južný Kaukaz a jeho by som rád poprosil, aby dodržal rečnícky čas 5 minút. Tu hore vidíte hodiny, ktoré vám odrátávajú čas. Nech sa páči, máte slovo. Much, ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie na vaše dôležité zasadnutie. Ja tu vystupujem vo svojom vlastnom mene, pretože už nie som vo funkcii osobitného zástupcu EÚ. Ja som veľmi rád, že toto zhodnutie existuje. Toto je konflikt, ktorý je veľmi dôležitý, ale často nie je veľmi známy a má veľký význam pre EÚ. Hneď na úvod by som chcel povedať, že konflikt na Hornom Karabachu je hlavným kľúčom k bezpečnosti a hospodárskému rozvoju v Južnom Kaukaze, možno aj v celom regióne východného susedstva EÚ. Náhorný Karabach je dôležitým zdrojom e, neistoty. Je to oveľa dôležitejšie než napríklad gruzínsky konflikt, ktorý je teraz držaný pod, pod poklicou prečo je tento konflikt dôležitý, prečo si zaslúži našu pozornosť. Nuž ide o zbrojenie vo veľmi dôležitom regióne, vo veľmi pardon, zraniteľnom regióne, e, čiže hrozí tu použitie násilia, použitie síly. Ďalej Turecko-Arménska snaha teda o normalizáciu vzťahov medzi nimi, toto môže Horný Karabach zablokovať. A potom vybudovanie východno-južného koridoru medzi cez e, región e, Južného Kaukazu. Toto by mohlo na pomoc zvýšiť bezpečnosť a znížiť e, náklady v oblasti energie. Ďalej je to zdroj neistoty pre Gruzínsko. Kým náhodný Karabach nebude vyriešený, Gruzínsko bude mať strach, že by mohlo byť donútené vstúpiť do vojny. A či sa to stane alebo nie, to je irrelevantné. Ten strach, tie obavy v Gruzínsku same o sebe sú veľkým problémom. Vo všeobecnosti konflikt na Hornom Karabachu je rastúcim rizikom pre vývoj e, záujmov západnej civilizácie o región alebo v regióne Južného Kaukazu. Takže akým prekažkám čelíme? Prečo to ešte nebolo zatiaľ urovnané? Poprvé, dnes tu nedôvorí medzi eh, stranami konfliktu, toto je najhlavnejší faktor. Relatívny dostatok záujmu zo strany západu. Toto je ďalší dôležitý faktor. do nedávna zohrával veľkú úlohu. To sa začalo meniť, keď lídry krajín zastúpených v Minskej skupine E, zamerali svoju pozornosť na tento konflikt pred pár rokmi. E, spoločné vyhlásenia príjmali na túto tému pri zasadnutiach v kontexte G8. Takže čo by mohla urobiť EÚ? Ako by mohla prispieť? Už tu odznielo mnohé, Myslím, že dobrým východiskom by bolo venovať sa tomuto konfliktu, hovoriť o ňom, tak ako sa to deje tu, musí sa to diať aj v štruktúrach rady, medzi ministrami, v relevantných pracovných skupinách rady a tak ďalej. V teréne podľa mňa EÚ môže prispieť, prispieť zdrojmi, posilnenie bezpečnosti na tej línii kontaktu, Môžeme poskytnúť systém včasného varovania a tak ďalej. Ďalej sa tu uvádzalo, že by EÚ mohlo pomôcť e, stavať dôveru medzi stranami konfliktu. E, isté aktivity tu už prebehli, CBM, balíček e, dôvery, ktorý bol pripravený a dalo by sa ho ešte posilniť, napríklad projekty kultúrne dedičstva, kontakty e, na individuálnej úrovni, verejné služby, napríklad e, riadenie, e, vodný manažment, protipožiarné opatrenia, odminovávanie a tak ďalej. Úloha médií. Toto je tiež veľmi dôležitá súčasť celého procesu. Krajiny v regióne potrebujú určitú zabezpeku, potrebujú zakotvenie v širšom kontexte, teda na jednej strane jasné signály e, zo strany EÚ, e, návštevy na najvyššej úrovni do regiónu. Toto sú tiež veľmi dôležité faktory. Východné partnerstvo tiež môže zohrať dôležitú úlohu pri podpore regionálnych synergií. Napríklad, keď poskytneme určité koncepty na rozvoj regionálnych infraštruktúr po poriešení konfliktu, toto by mohla byť veľmi dobrá motivácia pre strany sporu zamyslieť sa nad výhodami, ktoré by prinieslo vyriešenie konfliktu. Na záver by som chcel povedať, že tie rokovania e, naberajú na tempe a je veľmi dôležité, aby sa EÚ naozaj seriózne zaoberala e, touto hrozbou veľmi blízko v susedstve podpora politického procesu, humanitárna pomoc a krízová reakcia. Tomuto sa nemôžeme vyhnúť. Je tu ešte pred nami dlhá cesta. Ehm, treba potom dosiahnuť eh, základnú hodnotu, eh, pardon, dohodu, potom záverečnú mierovú eh, dohodu, ale potrebné ju aj implementovať. Takže my by sme mali náhodný Karabach vnímať ako súčasť celého regiónu Južného Kaukazu, Kaukazu alebo východného partnerstva, východného susedstva, teda rozšíriť perspektívu pre krajiny regiónu po, po riešení tohto konfliktu. Nagorný, Nahorný Karabach je veľmi eh, dôležitým eh, strategickým koridorom. Eh, toto by mohlo priniesť pozitívne, pozitívne prínosy pre všetkých, takže EÚ by mohlo byť ako katalizátorom, tak aj motorom pre tento proces. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán veľvyslanec. Prechádzame k poslednému rečníkovi. Je to pán Miroslav Lajčák, je, ktorý nám povie niečo o tom, čo môže urobiť EÚ, aby prispela svojim vkladom do rokovaní. Taktiež vidíte hodiny a veľmi rád by som vás poprosil, aby ste dodržali čas. Aby ste dodržali 5 minút, nech sa páči. Dobré popoludne, Pán predseda, vážení poslanci, jediný zástupca Európskej inštitúcie v tento panele sa budem sústrediť na jednu otázku. Čo Európska únia môže urobiť a čo viac môže urobiť, aby sa vyriešil konflikt na Hornom Karabachu? Mala by zvýšiť svoju zaangažovanosť v rokovaniach, kde ešte nie je zastúpená skutočne Náhorný Karabach je jediný dlhotrvajúci konflikt v našom susedstve, ktorého riešenie E, v ktorého riešení je priamo zaangažovaná Európska únia. Musíme posilniť politickú úlohu, podporovať vyriešenie konfliktu v Náhornom Karabachu. Uvedomujeme si, že akékoľvek zmeny súčasného formátu rokovaní o Náhornom Karabachu e, v tomto citlivom čase rokovaní e, by nepomohli riešeniu, ktoré si všetci želáme a preto vidíme možnosť posilnenej angažovanosti EÚ v podpore vyriešenia e, konfliktu e, aj mimo rokovaní. Nemali by sme súťažiť alebo vytvárať prekážky v cennej snahe v kontexte existujúceho rámca, avšak môžeme byť pridanou hodnotou a doplniť prácu Minskej skupiny na základe značných skúseností s riešením konfliktov a v prevenciách konfliktov vo svete. Jeden z hlavných cieľov nového európskeho predstaviteľa pre Južný e, Kaukaz a Gruzínsko, ktorý bude čoskoro menovaný, je práve podporiť riešenie konfliktov v tomto regióne vrátane e, Náhorného Karabachu. Bude to doplnok existujúceho procesu a prispeje k posilneniu informácií a podpore, e, k podpore riešenia konfliktu v úzkom kontakte so spolupredsedami Minskej skupiny. Okrem práce špeciálneho predstaviteľa Európska únia bude bude aktívnejšia politicky prostredníctvom posilneného dialógu s Minskou skupinou na politickej úrovni a v cielenej diskusii s ostatnými strategickými partnermi, ako napríklad Turecko. Európska únia by mala vysielať e, silnejšie posolstva odsúdenia použitia sily. Jedine mierové riešenie je prijateľné pre Európu. Európska únia bude naďalej vyvíjať silný tlak, aby stiahli ostreľovačov z kontaktných línií a aby sa nestrieľalo na ľudí. Európska únia tiež vyzýva obe strany, aby nerobili vojenské cvičenia blízko kontaktnej línie. Európska únia prispieje prostredníctvom sprostredkovania silnej, silnejšieho monitoringu e, zo strany OBSE a chce pokračovať v posilnenej podpore budovania dôvery na odpadlickom území a mm, tiež e, chceme podporovať e, pokonfliktnú rekonštrukciu na tomto území. Európska únia prispieva k riešeniu e, konfliktu Náhorného Karabachu dvomi miliónmi eur. Občianske spoločnosti podporujú osobné kontakty. Táto suma je možno skromná, ale aktivity, ktoré sú ňou financované, sú dôležité a e, majú pozitívny vplyv na mladých ľudí a tých, ktorí formujú verejnú mienku. Toto je cesta na posilnenú angažovanosť v riešení tohto konfliktu. Európska únia súčasne poskytuje značnú podporu v demokratizácii právneho štáte v Arzmensku a v Azerbajdžane prostredníctvom európskej e, politiky susedstva a Okrem toho intenzifikácia našich vzťahov s týmito krajinami, vrátane dohody o pridružení, o ktorej sa roko, rokuje, prináš, privádza tieto krajiny bližšie k Európe a prispieva k otvorenejšej a demokratickej spoločnosti v týchto krajinách. E, mali by byť e, pripravené na mierové riešenie tohto konfliktu. E, a návrh e, tejto dohody o pridržení sú, je jasným vyjadrením e, týchto nádejí. Tu by sa mala vytvoriť politická a ekonomická stabilita. Keď sa podpíše mierová dohoda, Európska únia je pripravená podporiť jej implementáciu. Spolu s našimi medzinárodnými partnermi sme pripravení poskytnúť značnú podporu pre rekonštrukciu a rehabilitáciu postihnutého územia. Veľmi dobre si obe strany uvedomujú, že e, tento nevyriešený konflikt má negatívny vplyv aj na Európsku úniu a preto konflikt v Náhornom Karabache je aj náš problém. Európska únia je pripravená zohrávať úlohu, ktorá je plne v súlade s našou globálnou politickou zodpovednosťou. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Aj za tú vašu presnosť a výrečnosť, ktorou ste sa vyjadrovali. Už teraz sa niekto hlási o slovo, je to spravodajca pre stratégiu EÚ pre Južný Kaukaz. Aj jeho by som rád poprosil, aby dodržal rašinský čas. Ďakujem, pán predseda. Už dali ste mi dve minúty a preto budem musieť vynechať mnohé z toho, čo som povedať chcel. Ale najdôležitejšie samozrejme je to, že tie novinky ukazujú, že dochádza k pohybu, ktorý členovia mínskej skupiny tu neodprezentovali. Nemáte také informácie ako ja? Keďže sa to deje v Moskve, nemáte k tomu prístup? pretože som nič o týchto novinkách nepočul, ktoré sa dostali ku mne. A moja otázka na dvoch veľvyslancov je nasledovná. Ste naozaj plne presvedčení o tom, že ide o skutočnú vôľu ruského prezidenta Medvedeva, aby tento proces dosiahol výsledky, pretože ja mám skúsenosť, už 20 rokov sledujem mínsku skupinu. Status quo je čoraz nebezpečnejšie. Aj New York Times hovoria o tom, že tento zmrazený konflikt sa ohrieva. Myslíte si, že naozaj Rusko chce, aby e, sa to uzavrelo? Majú skutočne úprimný záujem Neviem, či to celé sa vyvíja dobrým smerom. Áno, dlhodobý záujem Ruska tu je pozitívnu, konštruktívnu úlohu zohrávať, ale krátkodobé záujmy nie sú tie v rozpore s tým. Projekt Nabuko A tu by predlženie tohto konfliktu mohlo Rusku nahrávať do karát. Takže toto je tá moja hlavná otázka, keďže mám len dve minúty. Dôležité je ale to, na čo budem reagovať v druhej otázke. Ďakujem pekne zástupcovi OBSE. No ale z vašej prezentácie e, mi vyplynulo, že sa veľmi nespoliehate na európske iniciatívy, na našu pomoc. Hovorili ste len o príprave občianskej spoločnosti. To je všetko, čo vy očakávate od EÚ a pán Lajčák, ten mal trošku väčšiu ambíciu. Uznesenie EP z pred roka apelovalo na ambicioznejšiu úlohu EÚ, pretože keď sa tam niečo udeje, tak to bude EÚ, ktorá bude na rane. Veď sa pozrieme na príklad s Gruzínskom. Všetci utečenci budú prúdiť k nám, takže ten horúci zemiak e, potom skončí v našich rukách. Ďakujem pekne, pán Kirilov. Pani Jeten Mark má slovo, je spravodajkyňou o rokovaniach medzi EU a Azerbajdžanom. Prosím. Grazie. Thanks, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. prvom rade sa chcem poďakovať e, všetkým hosťom za to, že prišli na túto výmenu názorov, ktorá je naozaj veľmi aktuálna a veľmi dôležitá. Vypočuli sme si, že by EÚ mala zohrávať dôležitejšiu úlohu pri sprostredkovaní riešenia konfliktov a pri predchádzaní konfliktom. Ja osobne nie som presvedčená, že sa toto podarí so súčasnou štruktúrou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Čiže ste hovorili, že EU nemá jasnú stratégiu na posilnenie politiky v oblasti odchádzania konfliktom. Respektíve to si myslím, že takúto kapacitu nemá, takú, takúto stratégiu nemá. Takže z dlhodobého hľadiska musí EÚ vytvoriť nejaký ten orgán. A moja otázka znie, čo si myslíte o tom nápade, že by sme mali mať e, na Južnom Kaukaze osobitného zástupcu EÚ, ktorý by sa mohol sústrediť na tie nevyriešené konflikty, ktoré v tom regióne neustále pretrvávajú. A ďalšia otázka. Niekto z vás povedal, že by sme mali byť pripravení, že by sme mali byť pripravení alebo ochotní pomôcť pri príprave občianskej spoločnosti. Takže čo a ako môžeme urobiť? A už sme prosím niečo aj urobili. A ešte posledná vec. Ako spravodajkynia AFETu pre rokovania s Azerbajdžanom o pridružení chcem naozaj zdôrazniť, že musíme využiť v plnej miere tieto rokovania na to, aby sme krajiny Južného Kaukazu priblížili EÚ. A tiež musíme, a to je rovnako dôležité, dosiahnuť to, aby došlo k spolupráci v rámci regiónu medzi krajinami regiónu. A tam máme naozaj obrovský kus práce, pretože sme e, počuli, že tam dôvera neexistuje a musíme sa snažiť vytvoriť podmienky a dôveru potrebnú na mierové vyjednanie politického riešenia. Takže moja otázka na vás čo môžeme dosiahnuť alebo urobiť v rámci týchto rokovaní. Ďakujem pekne, pani Jatimaki. Pán Kasulidis má slovo na dve minúty, prosím. Yes, thank you, chairman. No, ďakujem, pán predseda. Chcem sa panelistov opýtať. Najskôr im chcem zablahoželať eh, Minskej skupine k všetkej snahe a tiež sú tu paralelné snahy EÚ. A mám tri krátke otázky. Prvá, sa týka šiestich princípov. Jeden z princípov hovorí o budúcom určení konečného právneho štatútu Náhorného Karabachu, teda právne záväzného vyjadrenia vôle. No a tu sme počuli vyhlásenia prezidenta Alieva, ktorý povedal, že akékoľvek podmienky pre akceptovanie E, že nikdy neudeli autonómiu Náhorného Karabachu kvôli teritoriálnej integrite alebo celistvosti Azerbajdžanu. Druhá otázka sa týka veľkých obáv v tomto parlamente ohľadom situácie v teréne. E, sú tam preteky v zbrojení, vojenské cvičenia a taká bojovná retorika ako napríklad oslobodíme Náhorný Karabách e, vojenskými e, silami Azerbajdžanu. A potom otázka, obaja lídry, teda Azerbajdžanu a Armánska, potrebujú mm, všeobecnú podporu, aby veci e, urovnali, aby to nebolo príliš bolestivé pre obe strany Ako teda uľahčiť toto rozhodnutie minimálne zo strany Arménska? Ďakujem pekne, pán Kasolidis. A teraz má slovo pán Provera, prvý e, zástupca zahraničného výboru. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ako Európska únia si robíme samozrejme starosti Stále si robíme starosti o situácie, kedy vzniká nestabilita alebo dochádza k vojnám. Prípad Náhorného Karabachu je mimoriadny. Aj v súvislosti s iniciatívou východného partnerstva, um, ktorá funguje. Máme určité ťažkosti, napríklad aj v Bielorusku, ale k princípom tejto iniciatívy patrí jeden dôležitý bod a to je mierová spolupráca medzi šiestimi štátmi ktoré sú do tohto partnerstva zapojené, čiže myslím šesť tých východných krajín. Náhorný Karabach s latentným, tlejúcim konfliktom <laughs> medzi Arménskom a Azerbajdžanom môže byť samozrejme jedným zo e, nedokáže splniť e, jeden zo základ, jedno zo základných kritérií tohto východného partnerstva a aby som dodržal rečnícky čas, pokúsim sa byť stručný. Treba však zdôrazniť následovné. Status quo si vyžaduje arménsky preklad a to požaduje aj vláda v Baku a azerbajdžanské obyvateľstvo. Práve preto je to... Ide o obsadenie Nejde len o Náhorný Karabach, ale aj o sedem ďalších provincií. Ehm, ehm, dochádza potom v dôsledku toho k tomu, že sa mení profil obyvateľstva. Viac ľudí sem prichádza do tohto regiónu. ktorí podporujú súčasnú situáciu. O, mám na mysli Arménsko, je to tak, že aj azerbajdžanské obyvateľstvo um, uniká z Náhorného Karabachu, ide o 100 tisícky ľudí. Zmena tohto demografického profilu môže viesť aj k tomu, že dokonca sa bude konať referendum o budúcnosti tohto regiónu, avšak dopadne celkom inak, než by sme predpokladali. Ja však dúfam, e, že e, sa to nejako vyrieši, ale e, je mi jasné, že azerbajdžanská vláda si robí o to starosti. Mali by sme zdôrazniť to, čo sme už v minulosti povedali v parlamente, že hranice sú nedotknutelné, hranice sa nemôžu zmeniť v ozbrojených konfliktoch. Ak budeme postupovať podľa tohto princípu, respektíve ak sa ho nebudeme pridržať, tak aj iné konflikty, ako napríklad v Gruzínsku, sa nevyriešia. Môže sa teda stať, že sa dostaneme do závozu. Dokonca ďalšie vojenské um, aktivity by mohli byť potom podporované. A spôsobila nám to ešte viac ťažkosti. Ďakujem pekne, pán Provera. Pán Weigel, pardon, pán Weigel na minúty. Mám pocit, keď počúvam spravodajcov, že samozrejme je tu diplomatická snaha, ktorá má dlhú tradíciu. Ja som bol súčasťou tejto snahy, bol som veľvyslancom v OBSE od 98. do roku 2002. V tom čase Minská skupina už existovala ale mám tiež pocit, že čelíme veľmi serióznemu a nebezpečnému problému, ktorý sa snažíme vyriešiť klasickou diplomáciou. Už sme mali niekoľko generácií výborných diplomatov ako vy, ktorí boli súčasťou tohto projektu, ale v konečnom dôsledku, ako povedal pán Provera, sme na začiatku. Je tu ako keby legálna okupácia, nehovorili ste o princípoch medzinárodného práva vôbec, ste to nespomenuli. Medzinárodné právo by sa tu malo uplatňovať a rešpektovať a ste veľmi ústretoví voči Rusku, ktorý je samozrejme hlavným hráčom a stojí za Arménmi v ich krokoch. A je to ako keby taký, taká hotová situácia, ktorá sa nedá zmeniť. A z taktických dôvodov tiež predávajú zbrania obom stranám. Takže nebol by som voči Ruskom, Rusom taký ústretový ako vy. A pán Lajčák povedal, že máme nástroj. Úplne s vami súhlasím, keď hovoríte o cieľoch prístupu EÚ, ale máme aj nástroje. Mali by sme hovoriť o týchto nástrojoch. Môžeme vyvíjať meký tlak na Rusko, na Azerbajdžan a Arménsko, pretože minimálne tieto dve posledné krajiny majú vážne požiadavky na EÚ. Takže pozrime sa, čo sa dá urobiť. Nemám ilúzie, bol som diplomantom mm, e, vyše 20 rokov, e, že by sa to dalo urobiť silou, ale je tu ešte niečo viac, čo by sme mohli urobiť a musíme vymyslieť niečo silnejšie, efektívnejšie ako klasickú diplomáciu. Ďakujem. Grazie, Ďakujem. Pán Weigel. Pán Šulc, dá dve minúty. Ja, schön, danke. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka je zameraná na dvoch zástupcov EÚ, pána Lajčáka a pána Zemnevyho, ktorí naskycovali možnosti EÚ, ako by sme mohli ovplyvniť e, ukončenie konfliktu. Moja otázka sa týka citeľnej vojenskej výzbroje v tomto regióne. Nebolo by možné, aby sme v súvislosti s rokovaniami o novom, novej partnerskej dohode a dohode o spolupráci mohli zabudovať do zmluvy určité impulzy, ktoré by sa viazali na zníženie vojenskej výzbroje v regióne. Ďakujem pekne. Pán Iprisečič, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Európsky parlament už eh, si stanovil ciele a už sme povedali, že Arménsko musí stiahnuť svoje jednotky z obsadenej oblasti. Interní migranti sa musia vrátiť do svojich domovov a okrem toho je potrebné zabezpečiť bezpečnosť. Pán Lajčák to už tiež povedal. Je to cieľom EÚ však môže hrať iba kontrolnú úlohu. Chcem sa opýtať, prečo sa to nepresadilo v skutočnosti? Už tak často sme hovorili o tom, čo očakávame. Prečo sa to však nezrealizovalo? Čo môžeme robiť preto, aby sa to zabezpečilo naozaj? Status quo je neakceptovateľné. Môžeme dlho diskutovať o statuse Náhorného Karabachu. Ak to však robíme, tak musíme zabezpečiť, že európsky model pre národné minority bude zachovaný aj v Azerbajdžane. A že jestvujúce hranice budú uznané. V Európe máme podobné prípady a môžeme aj v tomto konflikte použiť európsky model, pretože Náhorný Karabach je európskym konfliktom. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, pán e, Ibrisevič, pán Gala na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Najlepšia zahraničná politika je tá, ktorá dosiahne preventívnym spôsobom ciele, teda ešte predtým, než dôjde ku konfliktu. A nie je tomu len tak, že práve dnes vo výbore prejednávame túto situáciu a aj počas poslednej plenárky v Štrasburgu by sa to malo objaviť na programe. Myslím si, že to, čo doteraz sme podnikli ako EÚ, je absolútne nedostatočné. Ako povedal pán Lajčák, 2 milióny pre mimovládky, to je síce milé, ale je politický tlak za tým chýba, je nedostatočný na to, aby primel obe sporové strany sa vzdať vojenskej výzbroje. Moja otázka, mohli by ste potvrdiť, ktokoľvek z vás, že z Ruska a Ar- idú pre Arménov a Azerbajdžancov dodávky výzbroje. Bol by som rád, keby ste to potvrdili a rád by som vyzval EÚ, aby pani Eštnová tam zacestovala, vycestovala a tak v Jerevane, ako aj v Baku zdôraznila, že z takéhoto konfliktu profituje iba Rusko, pretože obe strany vyzbrojuje. Prečo to robí? Pretože ak títo dvaja spolu bojujú, tak Rusko vystupuje ako mierový aniel a môže dominovať v tomto regióne. Myslím si, že to môžeme povedať úplne nahlas a jasne. A nie je v záujme ani Arménska, ani Azerbajdžanu, ani EÚ a ani v záujme energetických um, záujmov, ktoré máme v tomto regióne, aby tento konflikt pokračoval. Prosím teda, aby sa to dostalo k pani Ashton a aby celou váhou EÚ sa zasadzovala za vyriešenie tohto konfliktu, za mierové vyriešenie v spolupráci s EÚ. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, pán Gala. Slovo má pán Landsbergis na dve minúty. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Mám otázku na pána Stemnemiho a na ostatných e, na vlastne Minskú skupinu ide o to, čo bolo spomínané ako oprávnené gruzinské obavy ohľadom Nahorného, náhorného Karabachu a o tom, že by mohlo dôjsť k novej vojne. Konflikt v náhornom Karabachu alebo zmrazená vojna môže explodovať buď e, v prípade nejakého incidentu náhodne a môže to viesť e, k úmrtiam, alebo ak niekto má na tom záujem. Ako vieme, Rusko je naďalej nepriateľské k nezávislému Gruzínsku Ostatné nástroje neviedli nikam, takže nová vojna na Kaukaze eh, um, môže nastať. Aké sú názory tých, ktorí sú blízko k tom, v tomto regióne? Ak Rusko Arménsko napadne Azerbajdžan pod nejakou zámienkou, uh, Akú úlohu v tom bude hrať Gruzínsko a mm, čo sa bude diať na jeho území? Ďakujem. Ďakujem, pán Landsbergis. Slovo má pán Helisek. Sorry, be in Polish. <laughs> Ďakujem pekne. Budem hovoriť po polsky. Były niezwykle interesujące wypowiedzi. Ďakujem pekne. Bola to veľmi zaujímavá debata. S veľkým záujmom som ju sledoval. A teraz v nadväznosti na to, čo povedal pán Landsbergis, prednedávnom, pred troma týždňami približne, som bol ako spravodajca v Gruzínsku. A tam som viedol veľmi zaujímavé diskusie so všetkými gruzinskými politikmi, so zástupcami vlády, koalície aj opozície, s tými, ktorí sú zastúpení v parlamente a aj mimo parlamentu. A všetci mi hovorili to isté. Ľudia v Gruzínsku majú veľký strach zo situácie v Náhornom Karabachu viete, že tam je stvoje tento latentný konflikt medzi dvoma sporovými stranami, Arménskom a Azerbajdžanom. Dokonca by som mohol povedať, možno trošku preháňali, ale ešte pred pár týždňami som bol v Turecku a Turecko tam tiež v tomto regióne má určité záujmy. Turecko síce nemá taký strach, ale je znepokojené zo situácie v Náhornom Karabachu späť ku Gruzínsku, ako všetci vieme. Gruzínsko má rôzne minority, má Azerbajdžancov, Arménov. A vzťahy v Gruzínsku fungujú veľmi dobre medzi rôznymi etnickými menšinami. A okrem toho, čo povedal už pán Landsbergis, hovoril o transfere ruských jednotiek do Arménska, ale okrem toho jestvujú aj iné dôvody na strach ktoré som cítil aj v Tbilisi pred pár týždňami. Nemám nejakú konkrétnu otázku. Chcel som vám povedať len toto. Grazie, Ďakujem. Pán Lisek. Pani Kilice, na dve minúty. Ďakujem dve veci. Najskôr stanovisko Európskej únie v Južnom Kaukaze sa mi zdá protirečivá. Na jednej strane Európska únia podporuje mm, integritu územia Gruzínska a je oveľa opatrnejšia v rovnakom princípe, pokiaľ ide o Azerbajčan. Nemyslíte si, že tento rozkol v pozícii EÚ oslabuje dôveryhodnosť vonkajšej politiky EÚ v tomto regióne? A po druhé, pokiaľ ide o zaangažovanosť EÚ v tomto konflikte, nemyslíte si, že by bolo dôležité, aby Európska únia ako taká bola zastúpená v Minskej skupine, tam samozrejme Francúzsko, ale Francúzsko nie je Európska únia. A Európska únia je oveľa neutrálnejšia, takže sa mi to zdá dôležité dôležité. Traja partnery e, majú silnú prítomnosť e, arménskej diaspory na ich územiach a to neplatí pre Európsku úniu. Nemyslíte si, že by bolo zaujímavé, aby Európska únia bola členom Minskej skupiny? Ďakujem. Ďakujem. Pani Chil Nielsen. A na záver debaty bude odpovedať jeden z rečníkov. Ďakujem. A ďakujem aj za informáciu, ktorú sme dostali. Zahraničná politika Turecka sa mení. Vidíme, že vzťahy medzi Arménskom, Tureckom, Azerbajdžanom sa tiež menia, avšak mohli by sme dať najavo Turecku určité očakávania, ktoré by sa mali naplniť vo vzťahu ku konfliktu v Náhornom Karabachu? Turecko má hranice s týmto regiónom a je postihnuté týmto konfliktom. Možno by, možno by ste mohli niečo povedať k tomu, ako vyzerajú vzťahy v tomto konfliktu s Tureckom. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Svensson sa vyjadril a teraz dostanú slovo naši rečníci. Myslím, že by sme mali použiť rovnaké poradie, ako to bolo pri úvodných prejavoch. Nebolo povedané, komu sú smerované otázky, takže záleží len na vás, ako zodpoviete jednotlivé otázky. A ja by som aj teraz navrhoval, aby každý dostal 5 minút k dispozícii. Dúfam, že budete môcť zodpovedať všetky otázky otázky. Pán Robert Bradke má slovo na začiatok. Interesting... Áno, bolo tu veľa zaujímavých pripomienok. Myslím, že sme tu mohli byť do rána, keby sme chceli na všetko reagovať. Vôbec to nemám v úmysle. Niektoré z otázok sa týkali úlohy EÚ. Myslím, že táto otázka prináleží iným v tomto paneli. Ja by som sa obmedzil na to, že sa vyjadrím niektorým bodom, ktoré tu odzneli. Poprvé úloha Ruska. Náš ruský kolega tu dnes nie je. Nie je na mne nejako obhajovať Rusko alebo jeho úlohu. Ale musím povedať, že nesúhlasím s tým, čo tu odznelo, že toto nechávame v rukách Rusov. Podľa mňa to e, nezodpovedá charakteristike toho procesu, o ktorý tu ide. My sa naozaj snažíme úzko spolupracovať tri krajiny pretože áno, máme odlišné záujmy, každý máme iný záujem, ale máme jeden záujem, ktorý je spoločný a to by už nebola vojna, pretože ďalšia vojna by pre nás všetkých z rôznych dôvodov bola katastrofou. Takže toto je náš spoločný záujem, ktorý je motiváciou pre našu spoluprácu pre nás všetky krajiny. Ja som vám vymenoval rôzne schôdze, kde sa zúčastnili buď to náš prezident, eh, ministerka zahraničných vecí, alebo ich zástupcovia, alebo moja osoba. Takže ešte raz opakujem, my spolupracujeme, sme skutočný tým vo všetkej transparentnosti. Eh, toto je naozaj jedinečná vec. Nikdy som to nezažil za tých 38-47 eh, rokov, ktoré pôsobím v diplomácii USA s francúzskými a ruskými kolegami máme naozaj jedinečný vzťah v spolupráci. Takže opakujem, že máme tento spoločný záujem, spolupracujeme a nenechávame to v rukách eh, ktoréhokoľvek člena naozaj spolupracujeme. Viackrát ste hovorili o zásadách medzinárodného práva, o tom, že sme sa k ním nevyjadrili. No Už čas sme mali obmedzený, takže sme sa nemohli vyjadovať ku všetkému, ale je tu určitý problém, e, keď niekto povie, urobme to podľa medzinárodného práva, podľa zásad typu územná integrita, územná celistvo, že toto by bolo dobré východisko. Všetky strany majú určité argumenty vychádzajúce z určitých prvkov medzinárodného práva každý by mohol argumentovať, naozaj podložiť e, e, svoju argumentáciu prvkami medzinárodného práva. Takže toto nám nevyhnutne nepomôže, nie je to pre nás e, smerodatné žiadnym spôsobom. Áno, samozrejme, že to musí podľa medzinárodného práva, ale strany sporu v debate skrátka môžu argumentovať medzinárodným právom. Princíp sebaúčenia, princíp územnej celistvosti, alebo ďalšie princípy v charte OSN, v záverečnom akte z Helsing a tak ďalej. Ja vám môžem zaručiť, že by mohli každý jeden ocitovať eh, svoje princípy, eh, všetci prídu s právnikmi a tak ďalej. A my sa snažíme zamerať na praktické aspekty, ako tieto princípy nejakým spôsobom. Áno, samozrejme, že každá strana uprednostňuje niektoré iné princípy, ale našim cieľom je toto celé na praktickej úrovni pretaviť do riešenia, ktoré budú schopné akceptovať všetky strany sporu. Áno, medzinárodné právo je dôležité, je nápomocné, ale neposkytuje konkrétnu odpoveď na vyriešenie toho problému. Takže ešte raz opakujem, na praktickej úrovni to musíme riešiť tak, aby to boli všetky strany sporu schopné akceptovať. Ďakujem vám pekne, pán Bratke. Teraz pán Fasie, nech sa páči. Bien sûr. Samozrejme, ak dovolíte, keďže vidím, že je tlmočenie, tak sa vyjadrím v Molierovom jazyku, po tom, čo som hovoril Shakespeareovým jazykom. Séria odpovedí na časť vašich otázok. Poprvé, prečo sme nehovorili podrobnejšie o úspechoch, ktoré očakávame v ďalších týždňoch Samozrejme, nádeje sú vysoké, ale niekedy je dôležité zadržať dých a nesmieme predať kožu z medvedia predtým, ako ho zabijeme. My teda dúfame, že ak to bude možné, tak e, dosiahneme dôležitý úspech v nasledujúcich týždňoch, ale bolo by absolútne nevhodné z našej strany, keby sme vyvolávali neoprávnené nádeje. Jeden príklad. Medzinárodný komentátor, ktorý veľmi dobre pozná situáciu v Náhornom Karabachu, už viac rokov hovorí, že sa tam nič nedeje, že rokovania sú v slepej uličke. Po kolo, kole rokovaní v Spojenom kráľovstve oznámil, že na budúcom stretnutí sa konflikt vyrieši a tomu sa my chceme vyhnúť. E, preto sme nehovorili o podrobnostiam, ale pokiaľ ide o e, náražky pána Kirilova, možno, že um, nie je to teda preto, že by sme neboli informovaní. Vy sa mýlite, my veľmi dobre vieme, čo sa stalo v Moskve predvčerom. Môj americký kolega a ja sám sme boli podrobne informovaní na žiadosť ruského ministra e, zo strany nášho ruského spolupredsedu ale bolo by nezodpovedné z našej strany, keby sme dopredu naznačovali, aký pokrok sa dosiahne a keby sme hovorili o tom, čo očakávame v nasledujúcich dňoch. Úloha Ruska, doplním to, čo povedal môj americký kolega, áno, sme presvedčení, že Rusko zohráva rozhodujúcu úlohu v riešení tohto konfliktu a nemáme pocit, že sme k Rusku príliš ústretoví. Vieme, o čom sa rokuje. Ide len o poslednú verziu dokumentu, ktorý nebol pripravený Moskvou. Viem o tom svoje. Čiže o čom sa teraz dnes diskutuje, to, čo ruský minister a potom ruský prezident sa pokúsia získať, je dohoda o poslednej verzii dokumentu, ktorý bol pripravený našimi tromi krajinami a ktorého pôvodná verzia bola vypracovaná predchodcami, predchodcom môjho ruského amerického kolegu a mnou samotným. E, tiež ešte k úlohe Ruska nie je len Rusko, ktoré predáva zbranie obom stranám v tohto konfliktu, to je veľmi známa vec. Určite viete, že momentálne v Európe nemáme žiadnu európsku krajinu, ktorá by mala plný prehľad o všetkých aspektoch budovania a využívania bezpilotových lietadiel teda tieto sa využívajú buď na prieskum, alebo na určité zásahy. Mali by ste vedieť, že 20, 26. júna o niekoľko dní na vojenskej prehliadke, ktorá sa uskutoční v Baku, sa preukáže, že Azerbajdžan má svoje vlastné kapacity vybudovať bezletov, bezpilotové lietadlo na národnej úrovni. Ako sa tam dostal k takejto situácii? Sú len dve krajiny, USA a ďalšia krajina, ktorú poznáte, ktoré majú potrebné technológie. Ešte raz, v Európe Spojené kráľovstvo a Francúzsko sa snažia zahájiť toto na európskej úrovni. Je tam teda ešte niekto iný okrem Ruska, ktorý pomohol Azerbajdžanu získať tieto technológie. Nie USA hovorí spolupanelista. Teda neboli to Spojené štáty, hovorí pán Bratke. Ďakujem za toto dodatočné upresnenie. Hovorí pán Fasier. V každom prípade Myslím, že to, čo je nebezpečné v súčasných pretekoch v zbrojení, je ten, tá nezmyselne vysoká úroveň, ktorú dosiahlo. Musíte vedieť, že rozpočet, vojenský rozpočet Azerbajdžanu sa zvýšil o zvyšuje 30 ročne už niekoľko rokov. A tento rok sa zdvojnásobil. To znamená, že tento rok narastol o 100 vojenský rozpočet Azerbajdžanu je väčší ako celý rozpočet Arménska. A preto je táto nerovnováha nebezpečná. Preto sa teším, to, čo som, keď som si vypočul pána Lajčaka, že Európska únia chce mať veľmi um, takú prísnu diskusiu o nevyužívaní sily a videli ste to v Dovil, využitie sily už viedlo k súčasnej nepriateľnej situácii a opätovné využitie sily by bolo odsúdené medzinárodným spoločenstvom. veci, ktoré sme nespomenuli a medzinárodné právo, ktoré sme vraj nespomenuli. Ja som spomenul moskovské prehlásenie, takže ma to trochu prekvapuje, kedy obe strany uznali, že sa musí rokovať o riešení. Je to založené na všetkých normách, princípoch a rozhodnutiach prijatých v rámci medzinárodného práva. Okrem toho, v dokumentoch, ktoré boli pre vás pripravené, nájdete vyhlásenie z Astany, kde naše krajiny dosiahli dohodu medzi oboma znepriateľnými stranami ohľadom toho, že budúca dohoda bude založená na medzinárodných normách, charte OSN a, a Helsinskom akte, ktoré sú tam spomenuté. A pokiaľ ide o otázku, prečo napriek všetkým dobrým um, uzneseniam. Ešte stále sme nevyriešili tento konflikt, tak z jednoduchého dôvodu obej strany to nechcú. V prezentácii pred Európskym parlamentom e, sa hovorí, že medzinárodná mediácia nepriniesla dohodu, nemôže priniesť dohodu, nemôže nastoliť dohodu stranám je potrebné, aby strany samotné akceptovali kompromis. Pretože slovo kompromis a viem to o to lepšie, že som bol veľvyslancom v Gruzínsku, predtým ako som sa začal zaoberať Arménskom a Azerbajdžanom, som mm, teda začínam si myslieť, že slovo kompromis v žiadnom z týchto dvoch regiónov neexistuje. A preto je dôležité, aby Európska únia prispela k tejto snahe vyvíjať alebo rozvíjať občiansku spoločnosť. E, pokiaľ ide o pána Kirilova, že som trochu skromný, pokiaľ ide o úrobu EÚ, môžeme byť skromní, keď hovoríme o rozhodujúcej úlohe? Teda toto je úloha, ktorú si predstavujem pre EÚ v podpore demokracie. Táto je zásadná. Rokovanie je ako vlak, ktorý ide do tunela. Je chránený pred vonkajším vplyvom a nemôže dojsť k žiadnemu úniku, ale čo sa stane, keď e, ten rokovací vlak príde do cieľa, e, teoreticky, ak e, občianská spoločnosť je ešte na začiatku tunela, na nejakej stanici, žiaden zo šéfov štátov nebude schopný nabrať politickú odvahu dostatočnú, aby navrhol svojim obyvateľom dohodu, ktorú sme, ktorá sa tu navrhuje. No a teraz posledná vec k úlohe EÚ, ktorá by mala byť e, silnejšia, ale aby som e, reagoval na uh, Eh, francúzsku otázku, prečo Európska únia eh, by mala nahradiť eh, Francúzsko, prečo by mala byť aj Európska únia zastúpená v Minskej skupine úspechom súčasného modelu rokovacieho formátu ak teda si myslíte, že náš formát je úspešný, tak potom tu nie je problém. Ak prítomnosť EÚ ako mediátora by umožnila rovnakú dôveru, ako máme dnes, tak prečo nie? To treba ešte dokázať. Ak Európska únia umožní zabezpečiť rovnakú kontinuitu v krokoch, Hovoril som o spolupredsedovi z Ruska 6 rokov, o francúzskom spolupredsedovi 6,5 roka. Dobre. No a v neposlednom rade, ak Európska únia je schopná prejaviť reaktivitu, ktorá umožňuje za, umožní za pol dňa to, že tri hlavné mestá sa zaangažujú, tak ako je to teraz keď došlo k tým vážnym incidentom na frontovej línie, línii v roku 2008. Za menej ako pol dňa bolo potrebné vydať veľmi pevné posolstva na najvyššej úrovni z troch krajín, zo strany ministrov obrany dvoch ministrom obrany oboch krajín a ich prezidentom. Ak odpovedie áno, ak, ste, ak je Európska únia schopná reagovať za menej ako pol dňa, tak dobre. A potom ešte efektívnosť v realizácii Nesmieme zabúdať, že dovilské prehlásenie, ktoré viete, že je veľmi pevné, že obsahuje osobitne zacielené posolstvo na obe krajiny. Tento text jeho vypracovanie trvalo hodinu zo strany troch spolupredsedov a ani e, Kremel, ani, ani Elizejský palác, ani Bielý dom sa nepresúvali, teda ich predstavitelia. Ak je Európska únia schopná vypracovať za hodinu takýto text, tak potom dobre. Môže nahradiť Európska únia Francúzsko v tomto rokovacom formáte. Ďakujem pekne. Pán Fasier teraz dostáva slovo pán veľvyslanec Kasprik uh, uh, no- Ďakujem pekne, ale tuším, tam nebola žiadna otázka týkajúca sa môjho mandátu, takže nebudem reagovať. Dobre, chcel som vám len udeliť slovo, možno by ste boli mali nejaké poznámky. Teraz nasleduje pán Semneby. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázky, ktoré padli, sa dajú zaradiť do niekoľkých e, kategórií. z Lízek e, a ďalší sa pýtali na úlohu Ruska. Aj pán Kirilov. No už e, vychádzajú zo skúseností viacročný ja sa zaoberám Kaukazom už niekoľko rokov a vnímam úlohu Ruska v regióne a musím povedať, že Rusko má veľký záujem o zachovanie a obnovenie vplyvu v tomto regióne, po tom, čo takmer 20 rokov tohoto vplyvu bolo Rusko pozbavené. Pokiaľ ide o náhodný Karabách, myslím, že Rusko sleduje viacero cieľov. Posun v rámci rokovaní po gruzínskej vojne e, sa zaktivizovalo Rusko a myslím, že tu e, išlo o snahu, aby Rusko bolo uznané ako pozitívna sila na Južnom Kaukaze po tej katastrofálnej gruzínskej vojne. Ďalej je tu snaha využiť otvorené otázky ako určitú páku z očí voči Arménsku aj Azerbajdžanu na podporu záujmov Ruska bezpečnostného a ekonomického charakteru je tu určitá hypotéza, ktorá môže nemusí platiť. A myslím si, že Rusko chce využiť možnosť e, zabrániť, vymknúť sa spod kontroly situácie, pretože keby sa vyhrotili vzťahy medzi Arménskom a Azerbajdžanom, tak by to narušilo aj záujmy Ruska Otvorený vojenský konflikt však nadalej vypuknúť môže. Myslím si, že sú tu veľké neistoty, o ktorých som hovoril a to by samozrejme implikovalo aj ďalších partnerov, nielen Azerbajdžan a Arménsko. A mohlo by to istotne predstavovať hrozbu aj pre Gruzínsko úloha Turecka. Pán Svensson, to bola vaša otázka. Pán Lajčak sa toho dotkol zľahka. Je veľmi dôležité zapojiť Rusko v rámci regionálnej perspektívy, ktorú vypracujeme pre Južný Kaukaz, keď teda k tomu dôjde. A znova tá úloha katalizátora pri riešení konfliktov Turecko zatiaľ nezohralo úlohu zodpovedajúcu svojej historickej váhe z viacerých dôvodov. Možno konflikt na Hornom Karabachu je jedným z, z hlavných faktorov. Asi vám nemusím pripomínať, že konflikt na Hornom Karabachu bol v zásade dôvodom, prečo normalizácia vzťahov Turecko-Arménsko, v ktorú sme verili pred pár rokmi, prečo sa táto nezdarila tak ako sme očakávali. Takže Turecko má naozaj kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o vyriešenie tohto konfliktu. Samozrejme, že nás vtedy mrzelo, že tu e, takáto mm, referencia zo strany Turecka odznela a my argumentujeme tým, že normalizácia vzťahov Turecko-Arménsko musí prebiehať oddelenie, že je to e, samostatná kapitola a že takáto normalizácia by vniesla pozitívnu dynamiku do regiónu a mohla by prispieť aj k vyriešeniu konfliktu v Náhornom Karabachu. Medzinárodné právo, pán Kasolides, pani Ibrisagič, pán Provera, pán Weigl, pani Kiel Nielsen a ďalší sa na to pýtali. Stručne odpoviem podobne ako pán Bredky. Áno, samozrejme, že medzinárodné právo musí byť dodržané, ale keď hovoríme o dohode, ktorá je prijatá na ukončenie konfliktu, tam samozrejme musia byť princípy medzinárodného práva, ale väčšia, väčšia časť toho textu to sú dohody politickej, politického charakteru, politickej povahy. A pani Jatemaki sa pýtala na možnosť vyslať nejakého osobitného zástupcu. Ja som 5 rokov túto funkciu plnil a teším sa, že pán Lajčák dnes oznámil, že bude takýto osobitný zástupca od 1.9. Som naozaj presvedčený, vychádzajúc zo skúsenosti, že takto sa EÚ zviditeľní, že jej akcieschopnosť a váha sa zvýši pretože je to otázka, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť. Prepojenie komunikačnej kanály na najvyššej úrovni a ja som si istý, že táto pozícia to umožní a že osoba, ktorá na tejto pozícii sa ocitne, zohrá kľúčovú úlohu v mene EU. Grazie. Eh. Ďakujem vám. Nasleduje vystúpenie pána doktora Lajčaka na záver. Chairman, uh, it's my advantage. Mám výhodu, že väčšina otázok bola už zodpovedaná, Sústredím sa teda na tie, ktoré sú spojené s priamo s úlohou EÚ, ale na niektoré ďalšie veci. Úloha Európskej únie, a, a ktorá nie je súčasťou Minskej skupiny, je realitou, že z rozličný, v rozličných e, vlečúcich sa konfliktoch máme rozličné formáty 5+, plus, pre Minskú skupinu pre Náhorný Karabach, a teraz musíme rešpektovať formáty tak, ako boli vytvorené a musíme ich podporovať zvnútra alebo zvonka. Ale diskutovať o formáte miesto, o probléme, nepomôže problém vyriešiť. Toto musíme pochopiť a máme špeciálny postup v riešení vo všetkých týchto uh, otázok, ale všetky sú založené na princípe medzinárodného práva, plus chcem dodať, že kdekoľvek Európska únia je zaangažovaná, máme aj podporu európskych hodnot a princípov a chceme, aby boli súčasťou riešenia právny štát, rešpektovanie ľudských práv a demokracie. A toto je náš špecifický príspevok ku všetkým týmto riešeniam. Prepojenie medzi Náhorným Karabachom a Gruzinskom samozrejme existuje, sú súčasťou toho istého regiónu. Čo môžeme urobiť, dosiahnuť pokrok e, na oboch stranách, e, teda v Ženeve aj v rámci Minskej skupiny a musíme byť konzistentní e, v obrane našich princípov. A k európskej stratégii Európska únia má aj stratégiu, aj nástroje na obranu a podporu našich záujmov. Hovoril som o prvkoch našej stratégie, samozrejme konkrétna úroveň e, našej zaangažovanosti bude závisieť od pokroku v teréne. Takže dúfame, že dôjde k politickému, politickej dohode neskôr v tomto mesiaci a to otvorí nové možnosti politickým procesom, kde Európska únia má pridanú hodnotu. My sme pripravení zasiahnuť, ak dojde k stagnácii, tak e, rozsah našich činností je obmedzený, preto podporujeme pokrok. Keď hovoríme o nástrojoch, už som povedal, e, že 1. septembra by mal byť e, nový európsky špeci- špeciálny predstaviteľ pre Južný Kaukaz a Gruzínsko a to nám dáva väčšiu viditeľnosť. Máme zdroj informácie a naše nástroje sa budú môcť použiť a podporiť, ako aj naša úloha. Niekoľko komentárov k, úloho, k úlohe dohody o pridružení. Robíme to aj v Azerbajdžane, aj v Arménsku. Je to aj dôležitý nástroj. Uvedomujeme si to. Celý minulý týždeň som bol v Baku, Jerevane a Tbilisi. Stretával som sa s kľúčovými hráčmi, aby sme sa informovali o novej filozofii e, programu východného partnerstva, ktorý je založený na individuálnom prístupe. Sú tam dva piliere. Rešpektovanie európskych hodnôt je jeden a druhý je konkrétny pokrok v technických otázkach a jeden sa nedá podporovať bez druhého. Snažil som sa stimulovať e, našich partnerov, aby definovali svoje ambície, pretože čím viacej budú zaangažovaní smerom k reformám, tým viac budú integrovaní a viac prostriedkov z Európskej únie môžu získať. Tiež pripravujeme východné partnerstvo, summit východného partnerstva v septembri vo Varšave a každý z našich partnerov by mal vidieť ako výhodu aktívnu zaangažovanosť v týchto programoch. či Arménsko a Azerbajdžan nesplňajú e, kritériá pre e, pridruženie, hodnotíme dosiahnutý pokrok každý rok. A pred dvomi týždňami sme vydali e, správu za minulý rok, ktorá je jasným obrazom úspechov aj problémov, ktoré sme identifikovali v každej zo šiestich krajín, ktoré sú našimi východnými partnermi. A to je dobrý základ na ďalší pokrok a je to dobre vnímané vo všetkých troch hlavných mestách, ktoré som navštívil minulý rok. Čiže nie je tu jasná možnosť prepojiť dohodu o pridružení z Azerbajdžanu a Arménska s Náhorným Karabachom, ale hovoríme oveľa jasnejšie ako predtým o európskych ambíciách, o riešení problému pretrvávajúcich konfliktov. V minulosti to tak nebolo. A po druhé, Hovoril som o princípoch a my chceme, aby sa implementovali v Baku aj v Jerevane, aby sa tam riešili aj otázky Náhorného Karabachu a dohoda o pridružení má určite na tento proces vplyv. Ďakujem. Grazie. Eh. Ďakujem pekne, pán Lajčák. Rád by som poďakoval všetkým rečníkom ktorí nám sprostredkovali nové informácie. Bolo to veľmi užitočné. Teraz prerušíme zasadnutie na 5 minút, aby sa mohli vymeniť účastníci v pléne. Máme trošku meškanie a ospravedlňujem sa nasledujúcemu spravodajcovi. Bohužiaľ, nedalo, nedalo sa to rýchlejšie. Very well. Eh, Milí kolegovia, prosím, usadte sa. Musíme začať eh, druhú časť nášho programu. Kolegovia, prosím, usadte sa. We have to start the second point. Si sente? Sì, ma batti la tagliata e per Colleague, please sit down. We have to start the work. Začneme s prácou. Najskôr vám musím oznámiť následovné. Ak nikto nemá výhrady, a doteraz to tak nebolo, aby sme schválili protokol z 9. mája 2011, zabudol som to spomenúť na začiatku. Potom prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania. Je to diskusia o odporúčaní Rady a komisie týkajúcich sa rokovaní o asociačnej dohode medzi EÚ a Moldavskou republikou. Máme tu česť že doktor Lajčák zostane s nami naďalej. Je zodpovedný za Európu a Strednú Áziu a celkom určite nám môže niečo nové povedať o stave rokovaní. Viete, že náš výbor veľmi presne a detálne sleduje tieto rokovania. 10. januára 2010 sa začali. a máme možnosť ako inštitúcie EÚ, ktoré sú zodpovedné za túto dohodu, vyjadriť odporúčania, čo sa týka smerovania vo vývoji našich vzťahov s Moldavskou republikou. dostanete slovo a budete sa môcť vyjadriť aj k ďalším bodom, ktoré sa týkajú tejto dohody. Chcel by som ešte oznámiť, že dne a, a zajtra sa stretne Výbor pre spoluprácu medzi EÚ a Moldavskom bohužiaľ sa to prekrýva s iným rokovaním. Členovia tohto výboru sú teraz tu s nami, prerušili svoju prácu, srdečne by som ich týmto rád pozdravil a ďakujem im, že umožnili, aby sa mohli zapojiť teraz eh, do diskusie. Hneď by som udelil slovo pánu Grahamovi Vocnovi, ktorý bol prednedávnom vyznamenaný jej veličenstvom kráľovnou Alžbetou a bol mu udelený titul rytiera Spojeného kráľovstva. Teraz by sme ho mali oslovovať Sir. Srdečne eh, gratulujeme. Ďakujem, pekne, pán predseda. Rád by som uvítal účasť kolegov z Moldavského parlamentu, predseda tejto skupine Kolína Fusu a oni teda prišli sem k nám na zasadnutie z výboru pre spoluprácu, ktorému predseda kolegyňa Makovej. Na úvod eh, by som rád uvítal dve veci. Poprvé, nedávne voľby v Moldavsku, ktoré zodpovedajú medzinárodným normám. Vieme, že sú tu stále určité právne otázky, ktoré je potrebné doriešiť, ale ja pevne verím, že dospejeme ku konsenzu o tom, že druhé kolo týchto volieb prebehne riadne, bude to 19. júna. Pán predseda, rovnako by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom z iných politických skupín. Chcem sa poďakovať aj e, personálu tohto výboru za pomoc pri príprave mojej správy. Mnohí poznajú Moldavsko oveľa lepšie než ja. Správa je určitým odporúčaním Rade a komisii a ESVČ o rokovaniach o dohode o pridružení. Pán predseda, dúfal som, že sa mi podarí tú správu vypracovať stručne, už nie je až taká krátka, ako som dúfal. Čím viac sa týmito vecami zaoberáte, tým viac e, vecí vás napadá, ktoré by ste od tej správy chceli zakomponovať, ale dúfam, že sa mi podarilo všetko to podstatné aj pokryť. Dúfam, že som pokryl e, tie základné požiadavky, ktoré si vyžaduje takýto typ správy. Takže stručne vám predstavím návrh textu. My v tej správe rokovania zasadzujeme do rámca perspektívneho členstva Moldavska v EÚ z dlhodobého hľadiska. Vyzývame všetky strany, aby rešpektovali verdikt elektorátu, rozhodnutie voličov, aj keď im to možno padne zaťažko. ťažko Niekedy sa aj voliči môžu pomýliť, ale problém je v tom, že v demokracii nikto nie je dostatočne legitimný na to, aby im to takto povedal. Správa vyzýva tiež e, k náležitým zdrojom zo strany EÚ na pomoc Moldavska, Moldavsku, tak aby sme sa dohodli na naozaj hĺbkovej komplexnej dohode o voľnom obchode a o vízovom, o vízovom uvoľnení pri prispôsobovaní hospodárskych a sociálnych štruktúr potrebám konkurencie schopnosti v správe. Uvádzame tie štandardy, ktoré očakávame, že bude Moldavsko plniť. Hovoríme aj o reformách, ktoré si želáme. Hovoríme o potrebe zapojenia mimo štátnych, mimovládnych aktérov, mimovládnych organizácií pri výstavbe naozaj demokratickej spoločnosti. Nože na záver správa vyzýva Európsky parlament, teda vyzýva, aby Európsky parlament bol plne zapojený do procesu rokovaní a vítame tú príležitosť, ktorá sa nám teraz naskytá a dúfam, že sa nám naskytne ešte aj v budúcnosti, Ide o možnosť byť v kontakte s moldavskými poslancami, ktorí nás teda poinformujú o tom, ako veci vnímajú oni. Pán predseda, stanovisko z výboru pre obchod sme dostali, súhlasím s ich závermi a odporúčal by som kolegom, aby sa prijalo aj toto stanovisko a stalo sa súčasťou mojej správy. Samozrejme, že vítam akékoľvek návrhy a poznámky zo strany kolegov, pokiaľ ide o návrh správy, ktorý som vypracoval. Grazie, sir. Ďakujem, sir Graham Watson. Teraz by som poprosil pani Makabej, aby vystúpila je spolu podpredsedničkou Um, delegácia EÚ pre vzťahy s Moldavskom. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Grahamovi za túto veľmi dobrú a komplexnú správu. Tiež vítam našich kolegov z Moldavského parlamentu. 6 eh, sem je tu eh, priamo v tejto chvíli. Rozhodli sme sa, že sa pridáme eh, k tejto schôdzi AFETu keďže sa diskutuje o Moldavskej republike, o jej pokroku, o jej problémoch a o ceste do Európy. Títo kolegovia sa zaujímajú o to, čo sa deje tu v Afete, o čom sa tu hovorí a ja by som rada povedala už na začiatok, že podporujeme moldavské orgány v plnení konkrétnych opatrení, pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu Chcem povedať, že kľúčové je implementovať legislatívu a toto je to najťažšie. Preto chceme, aby prešla fáza implementácie a podporujeme Moldavsko v týchto krokoch, ktoré podľa mojich skúseností, keď sa pozriem na krajiny v regióne, je najväčším testom. Čiže implementácia, naša podpora, tiež finančná podpora pre implementáciu samotnú. A chcem tiež povedať, že implementačná etapa je tá, keď ľudia v krajine vidia, aký e, sa tým dosiahne rozdiel. Je veľmi dôležité pozerať sa na Moldavsko na základe zásluh. V tejto chvíli je to úspešný príbeh, dúfame, že to tak aj zostane. Je to mm, taký popredný hráč v východnom partnerstve, mali by sme s ním zaobchádzať ako takým na základe jeho jednotlivých zásluh. Tiež to znamená väčšiu zodpovednosť pre moldavské orgány, Všetko závisí na reálnom pokroku. Vieme, že sú tu problémy. Chceme podporiť e, túto krajinu v ich prekonávaní. A tiež dúfam, že rokovania a formálne rozhovory o Podnestersku, ktoré sa musia uskutočniť už čoskoro, budú krokom vpred v riešení týchto problémov. Chcela by som privítať to, že už teraz sme veľmi blízko formálnym rokovaniam. Mm, v poslednom období sme mali iba neformálne rokovania. Chcem tiež hovoriť o riešení týchto problémoch a iných otázok. E, e, Podnestierska je dôležité, aby sme mali medzinárodnú civilnú políciu a tiež e, zistiť alebo rozhodnúť, či je tam skutočne konflikt, pretože od 91. až 2. nebol konflikt. E, stále hovoríme o zmradených konfliktoch, ale pozrime sa, aká je situácia tu. Konfliktu nie je. Možno, že to by sa malo odzrkadliť v politických rozhodnutiach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani makovej. S doktorom Lajčakom som sa dohodol, aby sme trošku dohnali čas. Bude hovoriť až potom, keď sa vyjadria spravodajcovia a ostatní kolegovia a povie niečo o rokovaniach a zároveň bude odpovedať na vaše otázky a poznámky, preto by som teraz rád vyzval pána poslanca Prejdu, aby sa ujal slova a potom náš spravodajca, pán Jangorian. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som rád pozdravil kolegov z Moldavska, ktorí e, sú tu dnes na návšteve. Už ste oznámili, že spravodajca pán Ungurianu z našej politickej skupiny sa nemohol zúčastniť dnes rokovania, pretože svoju vlastnú správu predstavuje v inom výbore. Práve preto ho zastúpim. Kolega Ungureanu by rád spravodajcovi vyjadril obdiv a vďaku za predložený text, pretože je toho názoru, že sú tu všetky podstatné prvky, o ktorých sme diskutovali aj v rámci predchádzajúcich konzultácií medzi spravodajcami a tieňovým spravodajcom. Kolega Unguránu si taktiež myslí, že je dôležité, aby sa Moldavsko podporilo na ceste do Európy, a to aj konkrétnymi opatreniami zo strany EÚ a v konkrétnom texte je toto počiarknuté. Mám len malé tri poznámky, ktoré by som rád prezentovala v mene kolegu Ungureanua. V bode 10 je odvolávka na vzťahy s susedskými štátmi. Treba to preformulovať. Kolega Ungureanu navrhne zmenenú formuláciu. Potom pod písmenom je, je potrebné vyjasniť Transsibíri. Podnestersko um, s zvláštnym štatútom v rámci Moldavska a potom bod Q je potrebné rozšíriť o odvolávku na zabezpečenie dodávok Treba uviesť energetické normy e, v rámci dodávok a regionálne energetické projekty. E, Pán Ongorán slúbil, že predloží pozmaňovacie návrhy. Ja by som sa teraz rád vyjadril osobne. Pánu spravodajcovi Vocnovi by som rád poďakoval voľby pred desiatimi dňami. Komunálne voľby ma potešili. Dúfam, že všetko dobre dopadne. Vo viacerých volebných okrskoch sa bude konať ešte druhé kolo volieb. A na záver by som rád zdôraznil následovné. Dialóg s e, podnestierskom je veľmi dôležitý. V posledných mesiacoch sme dostali a videli um, veľa sľubné signály v súvislosti s tým, že by sa konfliktná situácia mohla odblokovať a bolo povedané, uh, že by sa v blízkej budúcnosti mohli uskutočniť rozhovory, ktoré snáď budú korunované úspechom. Myslím si, že cesta do Európy Republiky Moldavsko je správna a že bude úspešná a preto treba vyriešiť otázku Podnestierska. E, potom ešte jedna otázka, ktorá sa venovala pani Makovej. K prvému bodu úvodného ustanovenia, kde je napísané Moldavská republika má potenciál dosiahnuť e, veľký pokrok v susedskej politike. Kolegyňa ako keby sugerovala, že už to tak je, že to je aktuálny stav. E, Avšak my by sme to mohli v tomto zmysle preformulovať, pretože nemusíme na to ešte niekoľko rokov čakať, ako je tomu v prípade Turecka, aby sme potom z toho vyvodili nejaké závery, ak už bol určitý úspech dosiahnutý. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Prejda. Pán Pasko druhý zastupujúci spravodajca z politickej skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som taktiež poďakoval Sirovi Grahamovi Watsonovi za vytvorenie návrhu tejto správy, kde sa zohľadňuje to, o čom sme hovorili v predchádzajúcich diskusiách, pán Brejda to už spomenul. Je to dôležitý príspevok, podľa môjho názoru, v dôležitom čase. Pretože v Európe a okolo Európy sa odohráva toľko konfliktov, kvôli ktorým je ťažké sústrediť sa len na jednu kandidatúru, ako je aj kandidatúra Moldavskej republiky. Preto je dôležité, aby sa záujmy um, rozhodujúcich osobností v rámci EÚ zachovali V súčasnej formulácii textu je to tak, že tento návrh správy sa venuje najdôležitejším otázkam, ktoré momentálne musí vyriešiť kandidátska krajina Moldavsko. A sú, správa sa sústreďuje aj na skutočnosť, že nastal dôležitý čas na vyriešenie týchto otázok je to čas, kedy nesmieme premrhať šance. Treba ich využiť. Podnikáme všetko preto, aby EÚ ponúkla moldavskú pozornosť a podporu, avšak zároveň musí druhá strana príslušným spôsobom na to zareagovať. pretože na úspešnú aktivitu treba vždy dve strany. Ďakujem vám srdečne za vašu prácu. Ďalej budem podporovať spravodajcu a osobne som mu k dispozícii radami a pomocou a v mene mojej politickej skupiny by som vám, vás rád uistil, že sa chceme dopracovať k dobrej správe s ohľadom na dobrú a úspešnú kandidatúru tejto krajiny. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem pánu Páskovi. Pán Šulc eh, má slovo spravodajca za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som za seba taktiež rád pozdravil kolegov z Moldavska a rád by som vyjadril že správa, ktorú predložil Graham Watson, je veľmi obsiahla a vyvážená, len na niektorých miestach si vyžaduje určité doplnenie alebo zmenu. Myslím, že je dôležité, a to správa ukazuje, že Moldavská republika patriaca k šiestim krajinám v rámci východného partnerstva jednoznačne ukazuje kurz v smere k Európe a veľmi sa snaží, preto by som rád vyzdvihol tieto snahy, ak to porovnám napríklad s cieľmi iných krajín v rámci východného partnerstva. Rád by som e, však v texte videl odvolávku na stratégiu Čierne more a myslím, že v súvislosti s Podnesterskom je potrebné to spomenúť a s navrhovanými rokovaniami 5 plus 2. Dúfam, že Rusko bude v tomto procese hrať konštruktívnu a dôležitú úlohu, pretože doteraz prezident Medvedev až tak veľa toho nevyhlásil a nesľúbil. Potom, čo ide o liberali- pokiaľ sa týka liberalizácie víz, myslím, že by sme v tejto súvislosti mali uviesť e, problémy súvisiace s, so šengenským priestorom, pretože sa často šengenská dohoda obchádza, ale radi by sme tam doplnili nejaké hospodárske záležitosti. Hovorí pán predseda, ďakujem. Pán Šulc a pán Aji Jorga e, nie je prítomný spravodajca za GUE. Pán Belda je tieňovým spravodajcom za ďalšiu politickú skupinu. E Ďakujem pekne, pán predseda. S vašim dovolením možno by som mohol položiť otázku. Chcem sa poďakovať pánovi Watsonovi za jeho správu. Chcem mu zablahoželať k výberu názvu. Toto je malá krajina, aj Holandsko je malá krajina. Takže prvá otázka, ktorú vám chcem položiť, je, či ste si eh, či ste vzali na vedomie neformálny dokument Nemecka. Mm, budúci týždeň sa bude hovoriť o Podnestersku a rád by som sa spýtal pána Lajčaka, či má nejaké znalosti alebo vedomosti o tomto neformálnom nemeckom dokumente. E, výskumná nadácia vyjadrila obavy ohľadom tohto dokumentu, pretože sú tu náznaky o Rusku a jeho úlohe v Moldavsku. E, môžu sa snažiť zabrániť Moldavsku, posunúť sa bližšie k EÚ. A potom otázka na pána vodc, vocna. A tiež by som rád vedel, aké je stanovisko k nemeckému dokumentu. Boli tam rokovania 5 plus a bolo by veľmi zaujímavé hovoriť o niektorých aspektoch, ako napríklad stiahnutie eh, ruských vojenských jednotiek z Podnesterska. Samozrejme, tento neformálny dokument by mohol mať veľký vplyv a posilniť ruskú pozíciu v Podnestersku. Napriek rozhodnutiam alebo výzvy e, zákonodarcov z roku 2005 z Moldavska, ktorí boli za e, demilitarizáciu Podnesterska. Takže to je moja otázka v mene ECR. Tiež otázka ohľadom uvoľnenia vízového režimu. Za výmenou za liberalizáciu vízového režimu Moldavsko musí upraviť svoju legislatívu. Návrhy týkajúce sa antidiskriminačnej legislatívy nejdú dostatočne ďaleko. Pokiaľ ide o pravidlá slobody viery a vyznania, um, vieme, čo chceme my, ale zdá sa, že Moldavsko to nevie. A možno by som mohol požiadať komisiu, aby reagovala, že um, Moldavsko sa snaží Rečník bol prerušený. Ďakujem, pán Belder. A teraz pán Taškovský. Grazie, mille prezidente. Uh, we discussing... Ďakujem, pán predseda. Hovoríme práve v parlamente o otázke Moldavska. Uh, a či teraz sa nachádzame v Európskej únie vo veľmi ťažkej situácii kvôli finančnej kríze, kvôli rokovaniach o rozpočte a tak ďalej. Avšak pokiaľ ide o susedstvo a Moldavsko je tu príležitosť, pretože tri inštitúcie túto otázku berú veľmi vážne. Najskôr Európska komisia zmenila svoj postoj, má nový dokument, berie veľmi vážne väčšiu podporu tým, ktorí dosahujú pokrok. Hovorili sme o podmienečnosti roky, ale tentokrát to berieme vážne. To je hlavné posolstvo, ktor o ktorom diskutujeme s nemeckým a poľským predsedníctvom, ktoré tiež berú túto tému veľmi vážne. Dva komentáre na pána Watsona pripravil vynikajúci, vynikajúci návrh správy, hoci E, musím povedať, že sme e, stále dokola hovorili o možnosti susedských štátov vstúpiť do európskych agentúr a programov a v roku 2006 komisia pripravila príslušný dokument. Myslím, že by sme mali byť presnejší a mm, pochváliť určitý pokrok, ktorý sa dosiahol, pretože je tu pokrok e, za posledné roky, ale mm, ja mám pocit, že konečne máme jasný signál o tom, akú stratégiu v tejto veci mať. Mali by sme byť teda presnejší, pretože určite treba pochváliť e, komisiu za to, že postúpila dopredu. To by e, sa malo zachovať. A otázka na pána Lajčaka. Ako viete, e, Moldavsko považuje polské predsedníctvo za vážnu otázku. Nie mnohí ľudia vedia, že Moldavsko je vysoko v prioritách Poľska Zatiaľ, čo hovoríme o programe predsedníctva, hovoríme o dosiahnuteľných výsledkoch. Chceli by sme konkrétne výsledky počas nášho predsedníctva a rád by som sa vás spýtal s vašimi znalosťami tohto regiónu. Čo si myslíte, že je kľúčové ako dosiahnuteľný výsledok? Keby ste mali vymenovať dve, tri veci, ktoré by sa mali stať v nasledujúcom pol roku, čo by sme mohli povedať, že tu sa dosiahol pokrok? počas tohto predsedníctva. Aké je teda vaše hodnotenie a aké sú benchmarky, na základe ktorých by ste analyzovali nasledujúce predsedníctva? Ďakujem. Grazie, Ďakujem. Pán Traskovský. Teraz dostane slovo pán Korina Fúze, spolupredsedajúci pre delegáciu EU Moldavsko. V parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ a Moldavsko. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za delegáciu z Moldavského parlamentu by sme radi vyjadrili súhlas s touto správou. Spravodajca Graham Watson má naše plné uznanie. A konštatujeme k tomu následovné, MOFOMO, to, čo je v uznesení, to je veľmi efektívny, účinný prístup a taktiež vhodný pre Moldavskú republiku. Dialóg medzi všetkými politickými stranami bol a je pre nás dôležitým bodom. A síce aj na základe ústavnoprávnych dôsledkov, na ktoré pán Watson poukázal, parlamentné, predčasné parlamentné voľby sú pre nás tou najmenej vhodnou verziou. Už sa konali tri kolá parlamentných volieb za dva roky. Systematicky sa snažíme budovať dialog s opozíciou, avšak musíme povedať, že to neviedlo k úspechu. Očakávame rozsudok Ústavného súdu Moldavskej republiky. Aliancia pre európsku integráciu sa naň obrátila s otázkou, ako je možné vyriešiť tento ústavný konflikt pretože to nemá práve pozitívny vplyv na politickú sféru. Samozrejme, že rozsudok zohľadní to, aké odporúčania v, krát- v blízkej dobe očakávame od e, Benátskej konferencie. Veľký dôraz kladieme na zaangažovanosť EÚ v rokovaniach vo forme 5 plus 2 a vo vyriešení podnesterského konfliktu. Prijali by sme si dokonca, aby sa EÚ zapojila ešte výraznejšie. Čo sa týka liberalizácie víz a schválenia predbežnej smernice k obchodu, by som rada skonštatovala následovné. Je to dôležitý bod, síce Avšak rozsiahla a komplexná oblasť voľného obchodu by mala byť tiež zahrnutá do, ako bod do rokovaní. Legálna kontrolovaná migrácia je tiež dôležitá a hospodárska integrácia nám tiež leží na srdci. Čo sa týka justičnej reformy, akčný plán, plán vlády pre roky 2011 až 2014 obsahuje celý zoznam cieľov, ktoré si všetky vytýčili za cieľ vybudovať efektívny a nezávislý justičný systém, tak ako si to vyžadujú európske normy. Moldavská republika podnikne ústavnoprávne opatrenia na presadenie akčného plánu EÚ Moldavsko, v oblasti liberalizácie parlament Moldavskej republiky následne na následovných plenárnych zasadnutiach vydá rozhodnutia k týmto bodom. Návrh zákona na ochranu pred diskrimináciou tento parlament stiahol, pretože je ho potrebné ešte dopracovať objavili sa vo verejnosti negatívne reakcie. Preto by sme chceli podporovať toleranciu, aby sa mohlo diskutovať k rôznym, na rôzne témy v rámci antidiskriminačného seminára, ktorý sa bude konať v blízkej dobe. Liberalizácia leteckej dopravy je jednou z ďalších priorít aj pre ministerstvo dopravy aby sa podporovala mobilita občanov. Od a do Európskej únie, respektíve z a do Európskej únie, Občianská spoločnosť v Moldavsku sa ešte len vyvíja, je ju potrebné finančne a inštitucionálne podporiť. Je, vieme, vieme, aký dôležitý je dialog s občanmi. Je to jeden z dôležitých cieľov parlamentu zlepšiť práve túto oblasť. A naša informačná činnosť v rámci asociačnej dohody um, je veľmi dôležitá, aby aj občania tento cieľ podporili a podporili cieľ integrácie do EÚ. V mene mojej delegácie z Moldavského parlamentu by som vás rada uistila, že Moldavská republika dnes viac než kedykoľvek v minulosti sa chce uberať vpred. Aliancia integrácie do EÚ je vo svojom druhom vládnom roku a sme výrazne zaangažovaní na tom, aby sme uskutočnili potrebné reformy, aby naši občania mohli byť súčasťou EÚ, pretože sme európskym štátom chceme fungovať a žiť podľa európskych hodnôt a štandardov. A dúfame, že cesta, ktorú máme pred sebou, už nie je až taká dlhá a že naše snahy budú odmenené tak e, Moldavskou republikou, ako aj EÚ. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem, pani Fúzo. Doktor Lajčák má slovo dá nám ešte nové informácie o stave rokovaní a bude zároveň odpovedať na položené otázky. Nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chairman. Vďaka, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, teším sa, že tu dnes môžem byť, nielen ako výkonný riaditeľ SOVČ, ale aj ako hlavný vyjednávač pre dohodu o pridružení medzi EÚ a Moldavskom. Rád by som túto príležitosť využil na to, aby som vám povedal, ako teda reagujeme na správu pána Vocona a tiež by som rád odpovedal na vaše otázky týkajúce sa stavu, v ktorom sa nachádzajú rokovania medzi EÚ a Moldavskom o dohode o pridružení. Promade chcem uvítať záujem poslancov EP, pokiaľ ide o túto dohodu a pokiaľ ide o celkový proces rokovaní. Vy hovoríte o potenciáli Moldavska byť e, úspechom európskej susedskej politiky a naozaj môžem len potvrdiť, že ten pokrok rokovaní bol veľmi rýchly, odkedy začali v januári 2016 kôl vo forme pléna prebehlo v Kišiňove v Bruseli a naozaj Veľmi dobre spolupracujeme s moldavským vyjednávacím tímom. Siedme kolo sa plánuje na 5. júla tu v Bruseli a spolu s moldovským zástupcom pani Nataliou German sa sme vypracovali e, šiestu správu o pokroku v rokovaniach. Rada pre spoluprácu EU Moldovsko dostala túto správu v máji a tiež ste ju dostali aj vy e, pri príprave dnešných diskusí. Teraz e, k vašim odporúčaniam rád by som zdôraznil, že podľa nášho rokovacieho mandátu pokrývame viacero oblasti spolupráce vzájomného záujmu, vrátanie podpory ľudských práv, práv menšín, spolupráce v oblasti antidiskriminácie, boj proti korupcii, chudobe, spolupráca v oblasti energie a teď. Teda. A teraz k špecifickým odporúčaniam. Poprvé, dlhodobá perspektíva členstva v EÚ. Vítame, že Moldavsko vníma svoju európsku identitu a my uznávame v preambule, že európske ašpirácie Moldavskej republiky existujú. Toto je veľmi pozitívny jazyk, ale nejakým spôsobom nechceme predbiehať budúci e, vývoj. Toto je teda priateľný jazyk, priateľná formulácia pre všetky štáty EÚ v našom nedávnom oznámení nové reakcie na meniace susedstvo. Tam hovoríme o hodnotách, z ktorých eh, pochádza, vychádza EÚ a toto sú hodnoty, ktoré sú aj v článku 2 zmluvy o EÚ a články 8 a 49 presne vychádzajú e, z tohto a toto je veľký prelom. Spolu s členskými štátmi naďalej budeme identifikovať konsenzuálnu formuláciu, ktorá bude odrážať ambície Moldavska, ako aj ponuku, ktorú je ochotná EÚ dať. V našom oznámení o susedskej politike sme nedávno oznámili našu vôľu dať krajinám, ktoré viac urobili viac Neskôr v rokovaniach by sme mohli mať takúto možnosť, keď Moldavsko v reformnom procese dosiahne vyššiu fázu a potom budeme možno revidovať e, tú formuláciu. Takže podľa princípu viac za viac. Naozaj chcem zdôrazniť, že Moldavsko má potenciál byť jedným z hlavných príjemcov e, tohto nového prístupu pretože oni naozaj e, sú veľmi zanietení, snažia sa dostať e, podmienkam politickej a hospodárskej integrácie do EÚ a EÚ je samozrejme ochotná na tento pozitívny prístup e, podobne reagovať. Riešenie konfliktu v Podnestersku. Nuž, môžem vám povedať, že na minulom pléne v Kišiňove sme finalizovali text o politickom dialogu a spolupráci v oblasti zahraničnej politiky. Je tam aj článok o regionálnej stabilite. Ako zástupca EÚ vo formáte 5 plus 2 pre Podnestersko môžem potvrdiť to, čo už odznelo, teda, že sa naozaj snažíme prejsť do ďalšieho štádia teda obnovenie formálnych rozhovorov, ktorých cieľom bude politické um, urovnanie problému v Podnestersku a toto by bolo naozaj veľmi povzbudzujúce po 5-ročnom prerušení dialógu. Takže ďalšie kolo 5 plus 2 prebehne v Moskve budúci týždeň a naozaj tam vycestujeme s ambíciou a znova naštartovať formálne rozhovory, formálny dialog, čo by bolo veľmi dôležité pre Moldavsko. Kvízam. To tiež spomínate v texte teda podpora vízovej liberalizácie. Náš text predpokladá dôležité ustanovenia súvisiace s vízovým dialogom a spolu s moldavským vyjednávacím týmom sme sa rozhodli obnoviť rokovania na túto tému keď budú diskusie o vizom dialogu v ďalšom štádiu. Tento dialog prebieha. Hovoríme o podmienkach bezvizového vycestovania pre Moldavcov do EÚ. Je to teda dlhodobý cieľ, ktorý sme si stanovili. Potom legislatíva v oblasti antidiskriminácie. Áno, ide o súčasť eh, diskusie v súvislosti s liberalizáciou vizového styku. Návrh eh, už bol predložený parlamentu, ale potom v marci sa vláda rozhodla ho stiahnuť, aby eh, nebol nejaký zneužívaný v politickej kampani pred eh, miestnymi voľbami, ale naši moldovskí partneri nás ubezpečili, že sa to do parlamentu dostane znova na schválenie pred koncom tohto roka, to je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o proces e, vízovej liberalizácie, sme v pokročilom štádiu. Akčný plán EÚ o vízovej liberalizácii bol predložený pani komisárkou premiérovi Filadovi v januári a teraz je na moldavskej vláde, aby tieto reformy realizovala tak, aby naše členské štáty mohli súhlasiť s, s odstránením vízových požiadaviek pre Moldavcov. Eh, presne vedia, čo musia ešte urobiť. Samozrejme, že lehotu na tento proces je veľmi eh, ťažké teraz predpovedať, ale v tomto procese rýchlosť nehrá až takú úlohu ako kvalita. Pokiaľ ide o DCFTA ako integrálnu súčasť dohody a výhody, ktoré vyplývajú z DCFTA, môžem potvrdiť, že moldavská vláda súhlasí s začatím rokovaní čo možno najskôr a v našom rokovacom mandáte sa hovorí o takejto zóne voľného obchodu ako o cieli. Ale aby sme mohli začať konkrétne rokovanie, je potrebný rozšírený mandát. SVČ je koordinátorom a spolu s komisiou intenzívne pracujeme na dosiahnutí tohto cieľu. EÚ predložila moldavskej vláde kľúčové odporúčania minulú jeseň a tie sa musia najskôr implementovať, aby krajina bola pripravená na otvorenie rokovaní o takejto zóne voľného obchodu. Moldavsko chce tieto odporúčania implementovať. Vypracovali si na týmto účelom aj plán a pripravuje sa aj ten spomínaný rokovací mandát. Malo to byť predložené na jar tohto roku rade. Vnútorné procesy, interné procesy, už postupy ktoré teda už boli takmer uzavreté, takže e, blížime sa k tomu protokol o účasti Moldavska na programoch a agentúrach EÚ. Ehm, teším sa, že vám môžem povedať, že už sme sa tým začali zaoberať eh, s našim právnym oddelením a na budúcom pléne chceme moldavským kolegom navrhnúť, aby sa vypracovala kapitola o účasti Moldavska na agentúrach a programoch EÚ. Jedným z riešení by mohla byť príloha k protokolu, ku ktorému už dal Európsky parlament prednedávnom súhlas, aj pokiaľ ide teda o novú dohodu o pridružení, ale prosím, e, chápte, že toto zatiaľ je len v príprave, ale o pokroku vás rád prídem e, kedykoľvek informovať. Ďalej sa tam hovorí o tom, že by mala naďalej pokračovať dobrá spolupráca s EP, že by EP mal byť konzultovaný. Áno, pracujeme na inštitucionálnych ustanoveniach našej dohody, ktoré budú zahrňať aj formuláciu týkajúcu sa parlamentného rozmeru Rokovania o týchto ustanoveniach e, sa uskutočnia na ďalších plénach. Ďalej hovoríte o prístupe k informáciám pre poslancov EP. No už rokovacie týmy sú k dispozícii na informovanie poslancov v ktoromkoľvek momente. Chceme pravidelne informovať e, o pokroku, buď to e, formou debriefingu pred výborom AFED alebo z očí voči Európskemu mm, spravodajcov Európskeho parlamentu a um, kolegovia z, mojich, z mojho oddelenia sú neustále v kontakte s kolegami z Európskeho parlamentu. V diskusii ste hovorili o tom pracovnom dokumente nemeckej vlády. Áno, momentálne sa nachádzame v období trošku hektickom. Snažíme sa pripraviť moskovské zasadnutie. Uh, bolo predložených v tejto súvislosti viacero dokumentov. Áno, dostali sme dokument, ktorý predložil e, moldavská vláda. Bol tu dokument z podnesterskej strany, rúský dokument, OBSE, ukrajinský, EU a USA pripravili spoločne dokument a je tu takýto pracovný dokument, neoficiálny dokument e, z Berlína. Samozrejme, že som ho videl. A a tento dokument e, považujem e, za v súlade e, s návrhmi, ktoré sme my prezentovali. Prístup Nemecka je veľmi konštruktívny a napomocný, hoci Nemecko nie je súčasťou rámca 5 plus 2. A ešte na záver otázka, ktorá sa týkala toho, čo zvládneme počas polského predsedníctva. No už uvedomujeme si, že toto predsedníctvo bude prikladať e, prioritu východnému partnerstvu a spoločne by sme toho mohli dosiahnuť naozaj veľa vo všeobecnosti k polskému predsedníctvu. Bol by som rád, keby e, tu bol úspešný summit vo Varšave k východnému partnerstvu v septembri, ktorý dá nové impulzy na ďalší rozvoj programov východného partnerstva, aby sme mali čo možno najviac konkrétnych výsledkov hlavne pokiaľ ide o Moldavsko. Už k tomu vám chcem povedať, že sa budeme snažiť naštartovať rokovania o DCFTA, o zóne voľného obchodu a budeme sa snažiť dosiahnuť e, najväčší možný pokrok, pokiaľ ide o implementáciu akčného plánu EÚ v oblasti liberalizácie vizového styku. Tieto dva konkrétne výsledky by istotne uspokojili našich moldavských partnerov a poukázali by na životoschopnosť programu východného partnerstva. Takže toľko z mojej strany, pán predseda, na záver by som vás rád eh, ubezpečil, že som vám k dispozícii informovať vás o pokrokoch dosiahnutých v rokovaniach aj v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Aj my vám ďakujeme, pán riaditeľ Lajčák, nie len za informácie, ktoré ste si pripravili a reagovali ste na naše otázky, ale aj za disponibilitu prísť k nám. Such... Uh, e, kedykoľvek máme takéto dôležité otázky na programe, čo je súčasťou vašich právomocí a vašej zodpovednosti. Teraz chcem vyzvať správodajcu pána Vocna, aby um, vyslovil záver a zhrnul diskusiu. Takže pán Vodson, ďakujem pán predseda, ďakujem kolegom za jej návrhy a ďakujem pánovi Lajčakovi za jeho informácie. Keď sa pozrieme na text, tak nevyhnutne si všimneme e, určité veci, ktoré sa tam dostali a viem, že v odseku P sa hovorí o potrebe zabezpečenia uh, um, hladkého príchodu tovaru do krajiny. Je tam troška odtieň vo význame e, slova a ďakujem kolegom za to, že pripomenuli to, že uh, Moldavsko nebude len úspešným príbehom, už je úspešným príbehom a možno, že je to prvý úspech, odkedy e, sme tento proces začali a dúfam, že prídu ďalšie. Som rád, pán predseda, že polské predsedníctvo e, sa tak zaujíma o pokračovanie celého tohto procesu. Hovoril som s, Rade, s Radekom Sekorským, ministrom zahraničných vecí a viem, ako sa angažuje v tom, aby veci hladko pokračovali. Vpred v Moldavsku pani Makovej hovorila o zmrazených konfliktoch. Samozrejme, veľa bude závisieť od budúco týždňového stretnutia v Moskve. 5 plus 2 E, reakcia na pána Beldera. Uvedomujem a poznám si nemecký neformálny dokument. E, neviem, či by to malo byť zrkadlené v tejto správe, ale pozrieme sa, ako sa proces bude vyvíjať. Možno by sme mohli zapracovať určité postrechy o pokroku 5 plus 2 e, a postupne ako sa blížime k prijatiu správy. Som vďačný pánovi Predovi Pašku, Paškovi za jeho návrhy pozmenujúcich návrhov. E, skutočne, pán predseda, toto je veľmi dôležitá chvíľa pre Moldavsko. Niekoľko veľmi užitočných pripomienok, ktoré by sme mali spomenúť v tomto dokumente. Stratégia, Černomorská stratégia, ako povedal pán Šulc, mali by sme, ako pán, pán Belder navrhol, posilniť odsek M o antidiskriminácii. Viem, že viacero kolegov, vrátane mňa, chce dosiahnuť pokrok, aby sa dosiahol pokrok v Moldavsku v antidiskriminácii a ďakujem Korene Fusu za jej vysvetlenie situácie legislatívneho procesu v tejto oblasti. Eh, bol by som rád, ako povedal pán Traskovský, keby sme boli trochu explicitnejší ohľadom pokroku eh, v agentúrach. Eh, tešíme sa na rozhodnutie ústavného súdu, možno v tej najťažšej politickej otázke v Moldavsku. Pani Fusu na to upozornila tiež. Pán Lajčak hovoril a musím povedať, že sa mi páči, páči jeho slova o budovaní. E, naozaj ide o budovanie, hoci mnohí z nás vnímajú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť za niečo ako budovanie, projekt budovania, ale v oboch prípadoch e, toto sú stavby, kde budeme vidieť pokrok rýchlo a ja dúfam, že budeme spolupracovať s pánom riaditeľom aj s kolegami a tento, táto správa pokročí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sir Rail. Časový plán našich prác je už k dispozícii. Predloženie pozmeňovacích návrhov 21. júna do 12. hodiny a 12. júla diskusia o pozmaňovacích návrhov a hlasovanie vo výbore 13.7. a pravdepodobne konečné hlasovanie na plenárke v septembri. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili, najmä pánovi riaditeľovi Lajčákovi. A je e, veľmi milý, že s nami tak dlho zostal. Prajem vám všetko dobré do ďalšej práce. Okamžite prechádzame k ďalšiemu bodu a to je rozpočtový poriadok, ktorý sa bude aplikovať na ročný rozpočtový plán EÚ. Ešte pán Brok sa hlási do diskusie. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, chcel by som poprosiť o to aj v mene kolegu Gualtieriho a ďalších a pána Dafa. Boli sme na poslednom stretnutí Kozak. Myslím si, že je nevyhnutné, aby sme obhajovali záujmy tohto výboru a treba, aby ich obhajoval aj celý parlament. Našu pozíciu by sme mali krátko naformulovať ako zástupcovia Európskeho parlamentu ehm, ktorí sú zodpovední za, za zahraničnú politiku, by mali spolupracovať so národnými zástupcami parlamentov. Prosím vás, aby ste dali hlasovať budúci týždeň alebo do budúceho týždňa o tomto krátkom texte. Mohli by ste ho distribuovať. Tento týždeň by sme to snáď mohli rozoslať všetkým a budúci týždeň by sme sa na to mohli uzniesť ešte pred letným prerušením rokovania. Áno. Pán Brok, plne s vami súhlasím, dokonca by som vás rád požiadal, aby ste vy sami boli tým, kto pripraví takéto uznesenie na najbližšom rokovaní 21.6. by sme to mohli schváliť, tak aby to bolo skoncipované tak, ako navrhujete. Ešte sa hlási pani Monic. Ďakujem, pán predseda. Je to síce dobré, ale trošku prekvapivé, pretože ste teraz um, urobili takýto návrh a vymenovali ste dokonca spravodajcu. Um, zhodli sa na tom politické skupiny a koordinátori? Rada by som sa na to spýtala. Odpovedá pán predseda. Áno. Myslím, že Gualtieri patrí taktiež k vašej politickej strane a že sa už o tomto ľudia medzi sebou dohodli. Avšak možno je môj dojem, že tento návrh prišiel z oboch strán milný. Rád by som však ďalej rýchlo pokračoval. Nech sa páči pani poslankyňa. Nie, nechceme to zablokovať, ale rada by som si vyjasnila celý tento postup, pretože dvaja členovia z rôznych e, politických skupín sa dohodli, že bude um, sformulované uznesenie a bude sa o tom hlasovať a bude vymenovaný spravodajca. V e, Európskom parlamente máme sedem politických skupín. Ja by som len rada požiadala o to, aby sme dodržali určitý postup. Proti samotnému rozhodnutiu a uzneseniu nie sme. Odpovedá pán predseda. Um, obaja, teda pán Gualtieri a pán Brok, dostali na to mandát. Ja som to teda len potvrdil. Čo sa týka ďalšieho vývoja tejto otázky, pán Gualtieri má slovo. Ja by som snáď ešte vysvetlil bolo to tak, že rozšírené predsedníctvo AFETu poverilo už troch členov, aby rokovali s národnými parlamentmi o tejto téme v mene zahraničného výboru. A teraz vznikol návrh, aby sa celá táto aktivita sformulovala písomne, výsledky tejto práce teda. A o tomto texte by sme mali hovoriť v následovných týždňoch. Je to teda niečo, o čom koordinátori už hovorili skvele, hovorí pán predseda. Boli sme o tom informovaní, ale je správne, že sme si to tu verejne vyjasnili. Teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu rokovania rozpočtové pravidlá pre ročný rozpočet EÚ. Pani Brandner je spravodajkyňou návrh stanoviska pre rozpočtový výbor, ktorý to musí do konca júna schváliť. Je to pozícia rozpočtových pravidiel k roz, ročnému rozpočtu EÚ. Táto reforma sa deje podľa miestného zaužívaného spolurozhodovacieho postupu a samotné schválenie by mohlo trošku dlhšie trvať. Rád by som najskôr udelil slovo pani Brandner, aby nám predstavila svoj legislatívny návrh. Ďakujem pekne. Ähm, no, my sme o tom hovorili na koordinátoroch, takže toto som sa na podporu pána Broka, ale teraz už k rozpočtovým pravidlám. A prejdem do angličtiny, lebo celý ten text sme pripravili v angličtine, takže prepáčte že teraz prejdem do angličtiny. Možno stručne niekoľko vecí k tomu, ako to celé vzniklo. Chcem sa poďakovať tým spravodajcom, ktorí sa stretli minulý týždeň so mnou v Štrasburgu. Naozaj to bolo veľmi plodné stretnutie. Hlavným cieľom je zvýšiť flexibilitu a rýchlosť pri uvoľňovaní pomoci EÚ. V texte sú ustanovenia pre núdzovú pomoc v prípade napríklad prírodných katastrof a podobne. Ale my by sme tam radi doplnili e, situácie ako napríklad v Severnej Afrike, e, teda transformácia k demokracii, kde tiež je potrebne rýchlejšie zmeniť financovanie, než je to momentálne možné. Nemusí byť prírodné katastrofy. Niektorí porovnali udalosti v Severnej Afrike k tsunami, taká určitá politická tsunami, takže možno by sme mohli naše rozpočtové pravidla upraviť tak, aby sme mohli reagovať nielen na prírodné, ale aj na politické tsunami. Ďalšia dôležitá vec koordinácia s inými darcami a toto je zaujímavé, pretože komisia navrhuje vytvorenie určitých e, fondov EÚ. E, takéto fondy existujú na úrovni OSN, Svetovej banky, ale EÚ nič také nemala. Nemala možnosť zakladať takéto fondy. A teraz vzniká otázka, keď to EÚ začne zakladať, budú môcť prispievať iní aktéry OSN, Svetová banka, členské štáty. Kto bude potom takéto fondy riadiť? Nuž a pani Gresla, spravodajkynia za rozpočet, hovorí, že takýmto správcom môže byť iba komisia. Ja by som bola trošku otvorenejšia. Myslím si, že by to mohla byť aj Európska investičná banka pretože niekedy ide o pôžičky, ktoré poskytujú, poskytujú takéto fondy. Možno by to v prípade určitých krajín mohol byť aj šéf misie SZBP. Takže nemusela by to byť iba komisia, ale mohli by to byť aj členské štáty, bežné súkromné banky, ktoré by implementovali operácie takéhoto Európskeho fondu, limitovať počet tých aktérov možno nemá taký veľký zmysel, pretože niektorí tí aktéry môžu byť naozaj veľmi hodnotnými. Takže taký, takéto európske fondy, toto je novum v medzinárodných vzťahoch a bola by to naozaj zmena v porovnaní s minulosťou. Ďalej je tu otázka zníženia byrokratickej zaťaže, hlavne grantový postup pre tretie krajiny, aktérov z tretich krajín, ktorí nie vždy sú schopní dodržať štandardy, ktoré stanovila EÚ. Otázka riadenia rizika je rovnako dôležitá. Pozrieme sa teraz na niekoľké pozmeňovacie návrhy. Chcem vám ich trošku vysvetliť. Pani Gresla predložila pozmeňovací návrh v prípade humanitárnych katastrof a kríz, ktoré vznikli po 1. decembri rozpočtového roka. Komisia už môže v takomto prípade použiť prostriedky z budúceho roka, teda nielen nevyužité prostriedky z daného roka, ale môže byť taký určitý prevod z roka budúceho roka nie som si istá, je to dobrý nápad. Myslím, že sme o tom mali diskutovať, pretože by to podľa môjho názoru komisii umožnilo skladka nevyvíjať tlak na členské štáty, aby dali nové prostriedky, keď vznikne kríza, ale komisia by jednoducho brala tieto prostriedky z budúceho roka. My vieme, že tie marže medziročne sú veľmi, veľmi nízke. O takmer nikdy to nestačí, takže toto by zjednodušilo situáciu pre komisiu a na konci finančného rámca by sme sa zrejme ocitli vo veľkých ťažkostiach, keby sme takto každoročne postupovali. Takže som skeptická v tejto súvislosti, ale som otvorená vašim názorom. Ďalej otázka toho, kto by mal mať eh, implementačné právomoci Ide o ESVČ, ktorá má svoj vlastný administratívny rozpočet, ale niekedy na delegáciách nepostačujú nepostačuje personál ESVČ, a je tam ďalší personál z komisie, hlavne v rozvojových krajinách. Takže ESVČ požiada o delegovanie právomoci späť na komisiu z takýchto praktických dôvodov a podľa mňa tomu v ceste nič nestojí. AFED často tvrdil, že by na misie SZBP e, bolo potrebné povolenie k rozpočtovému riadku. To nie je nič nové, ale znova to tu Zakon, sme to zakomponovali. Potom rozpočtová podpora. Pani Gresle pripravila viac pozmaňovacích návrhov. V DV sa momentálne hovorí o zelenej knihe a o rozpočtovej podpore. Komisia pripravuje e, vychádzajúce z tohto základu návrhy. Nemôžeme nejako predbiehať e, tú diskusiu, nemôžeme tu zachádzať nejako veľmi do detajlov v prípade rozpočtovej podpory. Skôr by sme mohli povedať, že je tu osobitný proces týkajúci sa rozpočtovej podpory a že by bolo dobre počkať na záver tohto procesu a nepríjmať rozhodnutia už teraz. Až máme dve možnosti, buď toto celé výjmeme, alebo ak to tam necháme, tak by sme trošku mohli modifikovať eh, ten náš prístup. Rozpočtová podpora, monitorovanie, národné parlamenty, väčšie zapojenie aktéry občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie typu Transparency International a tak ďalej. Mnohé krajiny kde je korupcia. Táto korupcia vládne aj v parlamentoch, takže sa nemôžeme vždy spolahnúť na parlamenty, že by tieto kontrolovali náležite vládu. Ďalej otázka databázy, centrálnej databázy tam sú súkromné osoby, organizácie, ktoré neimplementovali náležite fondy EÚ, taká čierna listina, aby už nikdy nedostali európske financie. Áno, v prípade EÚ to možno má zmysel, ale v prípade tretich krajín neexistujú ustanovenia o ochrane údajov, takže tam by to mohlo byť problematické. Takže ak takáto ochrana údajov existuje, tak je to v poriadku, ak nie, tak to môže byť problematické. O tých fondoch som už vravela. Úvodné ustanovenia. Tam sa hovorí o nákladoch v súvislosti s lehotou na predloženie. Áno, tam je potrebná flexibilita v prípade kríz, v prípade humanitárnych operácií, operácií civilnej obrany a tiež tam chceme pridať aj ohrozenie demokracie alebo ohrozenie mieru, teda riziko ozbrojeného konfliktu. Myslím si, že v takýchto prípadoch e, rýchlejšia reakcia má zmysel. Takže to sú tie hlavné body. Zo pár vecí, ktoré som chcela zdôrazniť. A teraz už sa teším na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem. Grazie, Ďakujem. Pani Brandner, pán Gualtieri. Ďakujem za slovo. Návrh pani Brandner je veľmi dobrý, pretože tu ide o zložitý problém prepracovanie rozpočtových pravidiel. Ide o to, že by sme jednou ránou mohli zabiť dve muchy. Ide o kontrolu, transparentnosť, ide o detailné postupy, ktoré môže preveriť rozpočtový orgán a zistiť zároveň, ako sa využívajú prostriedky EÚ. A na druhej strane, a to je mimoriadne dôležitá požiadavka, v takom sektore, ako je zahraničná činnosť EÚ, myslím, že musíme byť flexibilní a prostriedky dať k dispozícii včas a fungovať efektívne. Na návrh komisie a aj spravodajkyne v rozpočtovom výbore pani Gresle sa nám núkajú rôzne kombinácie na pokrytie týchto požiadaviek. Celkové sú obe dostačujúce, presvedčivé, avšak máme tu zo pár citlivých bodov. Návrh stanoviska Francisky Brandner sa tu teraz pokúša apelovať na riešenia, ktoré by sme mohli celkovo vzaté podporiť. Na použitie prostriedkov, ktoré sa nevyužijú do 1. decembra, avšak nebudú predstavovať záťaž pre následujúci rok, potom zverenský fond, avšak v určitých hranice, určitom rámci, ktorý by nemusel byť až taký reštriktívny, ako navrhuje pani Brandner, a potom využitie prostriedkov, ktoré sa zverujú do súkromných rúk, a regresívna možnosť využívať prostriedky v súvislosti s krízami. Nede tu však len o humanitárne krízy, ale aj o krízy v súvislosti s krízovým manažmentom, teda aj o politické krízy, nielen o prírodné katastrofy tu ide. A potom otázka verejného obstarávania v tretich krajinách Snažíme sa to tomu dať taký rámec, aby boli zapojení tí do kontroly, ktorí dávajú k dispozícii prostriedky. Správa je všeobecne pozitívna, pozmaňovací návrh by som rád podporil. V bode transparentnosť, čo sa týka všetkých misií do GASP. Snažili sme sa získať čas, teraz potrebujeme len dokončiť prácu. Potom tu máme ešte jeden bod, ktorý je pre mňa naďalej problematický. Doteraz e, sa mu pani Brandner vo svojom texte však nevenovala. To je pozmeňovací návrh, ktorý navrhla pani Gresle k rozpočtovým pravidlám. Ide o možnosť, aby rozpočet komisie reálne presadzovali, implementovali pracovníci komisie pod vedením komisie zároveň. Myslím si, že tu máme dve možnosti riešenia. Ak by to mali byť dodatočné kompetencie, ktoré by mali byť zverené vedúcim delegácií, bolo by to správne. Ak by však išlo o to, že kompetencie vedúcich delegácií by mali byť obmedzené, sú síce zástupcami komisie, avšak ak by ich kompetencia mala byť obmedzená, tak by to bola výrazná zmena v celkovej rovnováhe, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť v spolupráci s SVČ. Nemyslím si, že spravodajkyňa by mala takýto zámer, avšak mohli by sme možno niečo preformulovať, aby tento bod bol jasnejší. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda, ďakujem pánu Gualtierimu. Pán posl- pani poslankyňa Nensky je tieňovou spravodajkňou pre e- za EPP. Ďakujem pekne. Chcem zablahoželať pani Gresle a pani Brantner k ich práci na návrhu správy a návrhu stanoviska vzhľadom na dôležitosť vytvorenia primeraných pravidiel o riadení európskeho rozpočtu. Si myslím, že Európsky parlament <clears throat> vo svojich návrhoch komisie sa posúva správnym smerom zabezpečuje zdravú implementáciu e, peňazí daňových poplatníkov. Zvlášť podporujem návrh pani Brandner na vytvorenie oddeleného rozpočtového riadka pre každú e, misiu SZBP. Samozrejme, máme tu rozdiely v názoroch Máme rozličné názory na finančnú uh, reguláciu. Napríklad, ja si myslím, že len Európska komisia by mala riadiť budúci Európsky fond. Žiadny ďalší uh, orgán ich nemôže kontrolovať, kontrolovať aby sa zabezpečila efektívnosť. Ďalej podporujem myšlienku pani Gresle, že súkromné banky alebo ich pobočky e, by nemali mať možnosť riadiť európsky rozpočet. Hovoríme o peniazoch daňových poplatníkoch. Mám ďalšie komentáre, ale chcem sa spýtať pani e, Brantner, aby mi to objasnila zrejme v ďalších diskusiách, alebo možno položím jednu z tých otázok, pozmeňujúci návrh 4, článok 53, kde sa hovorí o implementácii rozpočtu na zamestnancov Európskej komisie na delegácie. Minulý rok tu bola dohoda dosiahnutá medzi obomi inštitúciami, ktorá umožní, e, e, aby e, rozpočet komisie sa delegoval na zamestnancov ES. A teraz máme návrh. Navrhujete aby sa toto zmenilo. Chápem to správne, že takýmto spôsobom sa uberáte a tiež pozmenujúci návrh číslo 10, e, odsek 120, e, článok 120, odsek 2, kde sa hovorí o retroaktívnych grantoch za výnimočných okolností, ako napríklad výnimočne naliehavé situácie v prípade krízovej pomoci, e, civilná ochrana, humanitárna pomoc, a dodávate situácie, ktoré ohrozujú eh, kde hrozí eskalácia ozbrojených konfliktov. Prečo potrebujeme takéto objasnenie? Nemyslíte si, že hrozba ozbrojeného konfliktu eh, už pokrýva definíciu eh, veľmi naliehavých situácií, alebo si myslíte, že súčasný systém nefunguje? Tu mám na mysli nasadenie finančnej pomoci, aby sa e, humanitárne pomohlo v Líbii a potom e, východné štáty aj bez ozbrojených konfliktov e, vo svojich legislatívnych textoch takéto nástroje už majú. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem. Pani Nemsky, pán Jatomáky, tieňová spravodajkynia za Ďakujem, pán predseda. Tiež chcem poďakovať eh, pani Brantner za dobrú prácu a spoluprácu v posledných týždňoch. Naše stretnutia boli veľmi užitočné. Náš výbor by sa mal viac sústrediť na veci spojené s rozpočtom, jeho implementáciou a všetkými súvisiacimi vecami. Podporujem návrhy pani Brantner, ale Osobne som skeptická voči priamej rozpočtovej podpore. Nie som si istá, že toto je najlepšie miesto na riešenie tejto veci a v budúcnosti by sme to mali by sme sa touto vecou mali zaoberať a zabezpečiť to, že peniaze a aktíva pôjdu tam, kde sú potrebné. Teraz to nie je také isté a to sa týka aj implementácie a tak ďalej. Tiež eh, by som chcela povedať, že Tiež som skeptická, pokiaľ ide o využívanie prostriedkov a obávam sa, že by sa mohlo stať to, že v marci rozpočet bude vyčerpaný a čo budeme robiť potom, keď využijeme všetky prostriedky. A na záver pozmenujúce návrhy, ktoré som navrhla, číslo k článku 31 odsek 2 chcela by som navrhnúť e, zvýšenú transparentnosť tak, aby boli aktualizované informácie k dispozícii na webových stránkach, ako sa peniaze používajú a tiež aké boli dosiahnuté výsledky. Myslím si, že daňový poplatník má právo tieto veci vedieť, ako sa využívajú jeho peniaze. A to nám dovolí alebo umožní e, zaujať viac ľudí. Ďalší pozmenujúci návrh sa týka článku 38. Tu by som chcela hovoriť o zneužívaní rozpočtu. Napríklad vieme, že každý rok vynaložíme určité prostriedky e, pre palestinskú vládu a v polovici roku je ďalší rozpočet e, a vieme to už od začiatku roka, že sa to stane. Podľa mňa toto je zneužívanie rozpočtu alebo zlá administratíva a s tým môžu byť spojené ďalšie veci. Na začiatku roka by sme sa mali pokúsiť zistiť, ako sa používajú peniaze, možno niektoré veci nie sú známe vopred, ale v tomto prípade sa to deje veľa rokov že všetci vedia, že to nestačí a napriek tomu navrhujeme určité sumy a po niekoľkých mesiacoch ďalšie. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Pani Brandner, ešte raz záverečné poznámky, nech sa páči. Ďakujem za komentáre, je to veľmi pre mňa prínosné, budem odpovedať v porade, aj... pánovi Gualtierim, ďakujem pekne za vaše komentáre. Súhlasím s vašimi obavami k článku 55. Ten sa týka zamestnancov komisie a dohľadu e, jednotlivých hlav delegácií. Ak máte nejaké jasnejšie znenie, bude to pre mňa veľmi užitočné. Je to rozšírenie, neobmedzenie. Takže ak máte text, tak by bol veľmi užitočný, pretože ja súhlasím s vašimi obavami že by sa to mohlo interpretovať nesprávne a tomu by sme sa mali vyhnúť. <clears throat> Pani Lenský, pokiaľ ide o ten fond, ktorý spomínate, veľmi súhlasím s pani Gresle, v tom, že som proti využívaniu súkromných bánk. bank. To je zachádzanie príliš ďaleko, kto môže byť správcom takéhoto fondu EÚ, EU, ale Európska investičná banka by mohla byť dobrým aktérom pre takúto implementáciu, pretože má expertízu, znalosti, takže chcela by som zúžiť možnosti, kto to môže robiť, pretože myslím, že komisia presahuje svoje právomoci, ja v tomto s vami súhlasím. Ďalej 53.4 Eh, delegácie. Eh, komisia delegovala eh, prevádzkové výdavky na hlavy delegácií pod delegáciám a rozpočtová časť SVČ patrí SVČ faktorom, ktorý je dôležitý pre viaceré delegácie, máme takýto feedback, je, že to nie je realizovateľné, pretože nemajú dostatočný počet zamestnancov. Takže chceli by to redelegovať na komisiu, čo je zvláštne, pretože počas rokovaní bojovali za to, aby mala SVČ túto právomoc a teraz e, majú toto právo a nie je to realizovateľné v mnohých krajinách. Takže áno, je to zúženie právomoci SVČ e, z pozície, ktoré si vyrokovali predtým. Ale bohužiaľ, takto to vyzerá niečo, čo som chcela objasniť k 120. Hovoríte, že či nestačí to, čo už máme, text hovorí, že je tu hrozba eskalácie ozbrojeného konfliktu, čiže ešte tam nie je kríza, ozbrojený konflikt, ale je tu hrozba takéto krízy, čiže ide o prevenciu konfliktov. Doteraz Európska únia zasahovala rýchlo v prípade, že kríza už prebieha. Zvyčajne to nestačí na prevenciu konfliktu. A keď už vidíme, že niečo takéto e, sa stane, e, tak mm, nemáme právo moc rýchlo reagovať. Nie sme dostatočne pružní, čiže myšlienka spočíva v prevencii konfliktov v prípade, že je hrozba, že exkalujú nejaké signály, že niečo sa nevyvíja dobre, by sme radi reagovali rýchlo, aby sme sa vyhli reálnej kríze ozbrojenému konfliktu. To je teda myšlienka v pozadí. Nejde o to, že to, čo máme v riadení, e, v krizovom manažmente je zlé, ale ide o prevenciu. Dúfam, že toto veci dostatočne objasňuje. Veľmi súhlasím s tým, že musíme hovoriť o rozpočtovných témach. Súhlasím s vašim prvým komentárom. A pokiaľ ide o priamu rozpočtovú podporu, tak e, ja s vami súhlasím. Je tu celý proces, je tam komisia, členské krajiny e, e, konajú v tejto oblasti, nemali by sme predbiehať budúci vývoj. Možno by ste mohli predložiť pozmeňujúci návrh, kde by sa toto vymazalo a podľa mňa to by bolo najlepšie, ale Rada si pozriem všetky ďalšie návrhy. Článok 31 k transparentnosti veľmi dobrý nápad. Aké opatrenia a aké výsledky, nielen kto je príjemca. A potom článok 38, eh, návrh rozpočtu, tak tu eh, na jednej strane chápem, že sú situácie, kedy komisia zneužíva návrh rozpočtu, situácie, kedy je to predvydateľné. A na druhej strane pani Gresle, spravodajkyňa, to chce obmedziť na jeden návrh rozpočtu. Podľa mňa to je znovu príliš zviazané. Môžu nastať stavy, kedy potrebujeme dva návrhy. Takže ak máte spôsob rovnováhy medzi obomi, teda obmedzenia, pretože doteraz máme príliš uh, veľký priestor pre zneužitie bez toho, že by sme boli až tak striktní, tak to by mi veľmi pomohlo, pretože inak na, m, preberieme to, čo navrhuje pani Gresle, musíme zastaviť zneužívanie. Ale ak máte niečo medzi, tak by to bolo podľa mňa dobrým návrhom. A chcel by som povedať, že pani Gresle bola, m, s nami veľmi dobre spolupracovala E, tie texty sú veľmi dlhé, veľmi málo pozmenujúcich návrhov. E, je k nim predložených, takže urobila výbornú prácu a len niekoľko zmien, ako vidíte, pretože mm, nemá skúsenosti s e, otázkami, ktoré sa týkajú zahraničných vecí, ale všeobecne je otázka veľmi dobrá a pani e, Gresle spolupracuje veľmi dobre. Táto spolupráca je veľmi dobrá a dúfam, že to presadíme a ospravedlňujem sa za nedostatok času. Chcem sa ospravedlniť. Nie je to také jednoduché a v rozhodovaní o takomto stanovisku um, potrebujeme viacej času, ale vstupy uh, boli veľmi dobré a chcem vám ešte raz poďakovať za spoluprácu. Dobre, ďakujem pekne, pani Brandner. Časový plán nám hovorí nasledovné 17. júna do 12. hodiny predloženie pozmaňovacích návrhov a 21. hlasovanie vo výbore. Prechádzame k poslednému bodu dnešného rokovania. Je to správa pána Beldera, predsedu delegácie pre vzťahy s Izraelom o návšteve pracovnej skupiny v Izraeli 24. až 27. mája. vedúci delegácií majú možnosť nás informovať o uskutočnených návštevách. Teda teraz e, nedávno sme si vypočuli správu o návšteve od pána De Rossiho o legislatívnych aktivitách v Jeruzaleme a na západnom brehu Jordánska. Naši kolegovia navštívili Izrael. E, so záujmom budeme sledovať, čo nám povie pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, navštíva našej delegácie delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Izraelom, ktorá sa konala 24. až 27. mája. Bola to veľmi konštruktívna cesta. Mali sme veľmi bohatý program, a členovia delegácie videli veľké množstvo zaujímavých sociálno spoločenských aspektov izraelských eh, aspektov izraelského života. Stretli sme sa so stranou Kneset a s jej členmi je dobrým zvykom navštíviť stabil teda navštívili sme izraelský parlament Kneset. Počas medziparlamentného rokovania s Knesetom e, sme sa venovali následovným témam. V krátkosti sa budem týmto témam venovať a zhrniem izraelskú reakciu. Takže akým témam sme sa venovali? Demokracia na Blízkom východe, izraelská reakcia Izraelčania majú veľké obavy um, o vývoj v Egypte a v Sýrii, v susedských štátoch, po druhé palestínske uh, návrhy na OSN, aby sa vytvoril samostatný štát, uh, EU inštitúcie sú jednoznačne proti tomu proti takémito jednoznačnej výzve um, Európskeho parlamentu proti politike Hamasu. Sme sa taktiež venovali. Eh, išlo o posledný konflikt medzi eh, Hamasom a Fatahom, potom išlo o vzťahy um, medzi EÚ a Izraelom. Izraelskí kolegovia hovorili najmä o téme Akra a o tomto dohovore. Potom sa hovorilo o Iráne, strategických otázkach, o islame v Európe. Slavnosť v Knesete sa potom uskutočnila na záver medziparlamentných rokovaní predsedníčka Knesetu. Um, pozdravila delegáciu Európskeho parlamentu a mala krátky príhovor. Zdôraznila, že Izrael nám ponúka otvorenú ruku e, k mieru a pokojnému vývoju. Izrael má záujem na partnerských dohodách so všetkými krajinami. Um, Izrael musí ďalej fungovať s otvorenými očami, teda nesmie zabúdať na svoju bezpečnosť. Je tam veľa ťažkostí v tejto oblasti. Izrael sa nenechá zastrašovať tými, ktorí chcú mu hroziť terorizmom alebo nejakými nepriateľskými aktami. Ďalší deň 25. sme mali tiež bohatý program. Vrcholom bola návšteva v Immigration Center Stretli sme sa tam s mladými, nadšenými spolupracovníkmi tejto agentúry. Aj tí nám povedali, ako e, sa integrujú etiópsky utečenci v Izraeli. Mnoho práce tu bolo urobenej. Spoznali sme veľké množstvo týchto pracovníkov, Dokonca sme s nimi tancovali a zapojili sme sa do fotbalového zápasu. Ehm, na ďalší deň sme navštívili Tel Aviv. Pozreli sme sa na stavebný ruch v meste, stretli sme sa s primátorom a videli sme aj niečo veľmi zvláštne. Boli sme v izraelskej škole Funguje to tak, že deti imigrantov alebo žiadateľov o azyl dostávajú zvláštnu školskú starostlivosť. Hovorili sme aj o tom, čo sa robí proti zneužívaniu detí. Návšteva bola veľmi zaujímavá. Rád by som povedal, že návšteva v Izraeli bola veľmi úspešná a myslím, že hovorím v mene všetkých členov delegácie. Ďakujem za spoluprácu a kolegialitu a taktiež ďakujem pani Galipeli z veľvyslanectva Izraelu. Ehm, ďakujem, e, ďakujem taktiež Larsovi Nilsenovi a Kristianovi Garigovi. Na záver je to samozrejme tak, že sme mali so sebou aj tlmočníkov, ktorí nás sprevádzali. Rád by som sa aj im srdečne poďakoval. A teraz e, ešte ďakujem kolegom za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, som vám k dispozícii, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán Belder. A teraz dostane slovo váš pandant, kolega pána Beldera, pán De Rossi, ktorý je zodpovedný za vzťahy s palestínskou legislatívnou radou. Ďakujem. Uh, ďakujem pekne, ďakujem aj Bastianovi za jeho informácie o našom výjazde do Izraela. Podľa mňa je dôležité, že AFET eh, si nechá takto porozprávať od vedúcich delegácie o našich výjazdoch. Ja som nedávno hovoril o návšteve palestinských území naše delegácie pre Palestínu. Ak dovolíte, chcem sa k tomu trošku vyjadriť. Pán Búzek je momentálne v Izraeli, eh, on je tam na štvorňovej návšteve a on dnes mal prejav pred Knesetom. Ja tu mám kopiu toho prejavu, naozaj veľmi kvalitný prejav, vyvážený, pokiaľ ide o riešenie izraelsko-palestinského konfliktu a veľmi jasne sa vyjadril v tom zmysle, že potrebujeme okamžité priame rokovania medzi palestíncami a Izraelcami, ak chceme dosiahnuť mier v celom regióne, pretože mier v regióne závisí od izraelsko-palestínskych vzťahov, aby Izrael mohol existovať, aby tam bola demokracia a ľudské práva a rovnaké platí aj pre Palestínu. Takže v takomto zmysle sa vyjadril náš predseda, teda mierová koexistencia dvoch štátov. Ja musím povedať, že to je moje hlboké presvedčenie, že momentálne snahy zo strany izraelskej vlády, pokiaľ ide o návrh palestínčanov, eh, pokiaľ ide o septembrové zaznutie bola zhromaždenia OSN. Toto podľa mňa nie je správne. Toto je kampaň, eh, ktorá eh, chce odvrátiť snahy palestínčanov na úrovni OSN. Je naozaj potrebné všetkých presviečať, aby išli cestou rokovaní, pretože čas plynie. Bastian tam bol, ja som ten región navštívil, bol tam aj predseda parlamentu. A všetci sme toho názoru, že eh, toho času nie je toľko, že času ubúda. Aj keby sa Izraelu podarilo zablokovať návrhy eh, jednostrannej deklarácie palestinského štátu na úrovni OSN, eh, toto by nezlepšilo bezpečnosť Izraelu a eh, k mieru by, nám to, by nás to už vôbec nepriblížilo. To sú teda veci, ktoré musíme mať stále pred očami. Takže naozaj apelujem na nás všetkých Prosím, vplývajte na palestínčanov a izraelčanov, aby začali rokovať, aby zasadli za rokovací stôl a dohodli sa na konečnom statuse. EÚ chce pomôcť, USA chce pomôcť, celá Európa, všetky členské štáty chcú byť nápomocné. Takže o to by sme sa mali pokúsiť. Toto nie je rovnica s nulovým súčtom. Palestínčania by samozrejme nemali mať návrh, e, alebo aby, nemalo by to ísť na úkor práv Izraelčanov a zase naopak Izraelčania nemôžu ísť na úkor práv Palestínčanov. Potrebujeme mier, to je to hlavné a hnutie za demokraciu v regióne si vyžaduje podporu zo strany EÚ, ale aj zo strany Izraela. Chceme mať demokratický palestinský štát, ktorý bude susedom pre Izrael. Toto by veľmi napomohlo Izraelu, e, jeho bezpečnosti a mieru v regióne. Ďakujem pekne, pán Derosa. Má slovo kolega Vigen. Ďakujem, pán predseda. Krátka otázka, pretože pán Beller zdôraznil známu politiku, žiadne rokovania sa nemôžu uskutočniť medzi hráčmi, ktoré neuznávalo ju právo Izraelu na existenciu. Bolo by možné zamyslieť sa na určitou flexibilitou a povedať, že v takomto prípade ide o Hamas a v tomto prípade bolo by možné, aby izraelská strana odlišovala Hamas a vládu s účasťou zástupcov Hamasu, pretože podľa mňa tam je rozdiel. Ak Izrael ukáže určitú pružnosť, tak by to veci mohlo uľahčiť, ak je tam samozrejme vôľa. Ďakujem. Ďakujem. Pán Bilenin, pán Kontosie. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať kolegom za správu o tejto návšteve v Izraeli. Avšak rád by som si bol niečo vypočul o dôležitej téme a to uznanie palestínskeho štátu. Bolo povedané, ako keby to bol návrh palestínčanov, ale generálne zhromaždenie OSN by sa tomu malo venovať na jeseň. Bol by som rád, keby sme od vás mohli počuť, ako zareagovala izraelská vláda na tento bod a po druhé. Plánuje sa návšteva flotily v pásme Gazy a preto by som rád vedel, ako to to je naplánované. Rád by som sa poďakoval kolegovi za túto správu, avšak pri niektorých bodoch by som si bol rád vypočul aj názor kolegu, nielen informáciu a rád by som vedel, ako hodnotí celkovú situáciu na Blízkom východe. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem pánu, kan, pánovi Countisovi. A teraz má slovo pani Demonic. Gracias, presidente. Yes. Ďakujem, pán predseda. Už som bola v Izraeli a aj na palestínskom území v Ramalahu minulý týždeň. Veľmi to na mňa zapôsobilo, ako ľudia v Palestíne žijú. Izraelské orgány nejako nereagovali na najnovší vývoj ani na arabskú jar, ani na zmeny v Egypte, ani na zmierenie Hamasu a palestinských autonómnych orgánov, či to Izrael podporuje alebo nie. Izrael neakceptoval to, že sa palestínske orgány obrátili na OSN, čiže nesnažia sa bilaterálne tento konflikt vyriešiť. Sú preto mm, vôbec nenadšení a Európsky parlament spolu s Izraelom urobil spoločné vyhlásenie. Izraelské stanoviská sme do tohto textu prevzali. Napríklad, že sme proti dohode dvoch strán, ak medzinárodní mieroví aktivisti, ako napríklad Trumanovo centrum alebo Centrum pre chartu sa vyhla, vyjadrili proti takejto zhode medzi týmito dvoma stranami. V roku 2012 by sa mohli konať voľby. To by bola reakcia na Izrael. Povedali, že mierové rokovania by sa dali viesť, ale s kým vlastne teraz? Kto by bol ich pandantom v rozhovore? Je to názor, ktorý zastáva celý palestínsky názor a je potom nebezpečné, ak Európsky parlament sa radikálne vyhraní v prospech jednej zo strán, pretože ak ide o priame rokovania, tak je to tak, že palestínčania ešte posledný, eh, v poslednom roku navrhli takéto priame rokovania a išlo napríklad o moratórium um, na obydlia v tomto pásme. Izrael povedal, že nesúhlasí, návrh bol dva alebo tri mesiace. Potom dohoda s Hamasom. Znova Izrael povedal nie. Teraz chce Palestína sa stať členom OSN. Izraelčania to tiež zamietli. Čiže nechcú ukázať nejaké východisko zo situácie a nereagujú na novú dynamiku v celosvetovom vývoji je to stav, kedy sa všetko blokuje. Dostali sme sa do závozu už pred niekoľkými rokmi. A jednostranne dochádza k výstavbe deliaceho múru a nie len na hraniciach zo 70. rokov, ale aj v iných oblastiach. A dohoda z roku 49 e, na ňu sa reaguje taktiež iba jednoznačne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem pani Munic. A teraz dostáva slovo ďalší rečník na záver tejto debaty. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám také dve poznámky. Rád by som sa vyjadril k tomuto spoločnému vyhláseniu, ktoré existuje bolo vypracované po návšteve našej delegácie po zasadnutí v Knesete. No a ja musím povedať, že nie som spokojný s tým, že v tomto spoločnom vyhlásení je uvedené, že uznanie palestínskeho štátu ešte raz uvádza sa tam, že Európsky parlament je proti tomu, aby bol uznaný palestínsky štát. A tu nejde o nejaký jednostranný krok. Toto je veľmi závažné vyhlásenie a pokiaľ viem, Európsky parlament sa v tomto záujme, v tomto, v tomto smere nevyjadril, v tomto zmysle nevyjadril, takže som proti takejto formulácii. A neviem, na akom základe tam vôbec kolegovia uvádzajú niečo také. pretože to nezodpovedá vyjadreniam ani Európskeho parlamentu, ani praxi, ktorú sme doposiaľ poznali. Predposledný ocek spoločného vyhlásenia uvádza sa v ňom, že obe strany neakceptujú postup zmierenia. Takéto vyjadrenie, prosím pekne, takáto formulácia, veď to nemôžeme akceptovať, je to absolútne nevyvážené, nie je to napomocné pre mierový proces a situáciu. Ďalšia vec je tu odkaz na revolúciu v arabských krajinách a na riziko, že by sa mohol radikálny islam chopiť moci a podkopať legitimné ciele týchto revolúcií. Toto je podľa môjho názoru zapájanie sa do vnútorných záležitostí týchto krajín, ktoré je absolútne nepriateľné. Áno, nejaké rizika tu možno existujú, ale ja si myslím, že obyvateľstva demokratickej sily v týchto krajinách sú dostatočne vyspelé na to, aby vedeli, na koho sa obrátiť, s kým sa spojiť a koho radšej nechať stranou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Belder, teraz dostávate slovo na uzavretie debaty, nech sa páči. Ja, ďakujem, eh, eh, ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakoval všetkým kolegom za kritické pripomienky. Chcem zdôrazniť tú skutočnosť, že sme sa stretli s parlamentom, sme členmi parlamentnej delegácie, ktorá môže prijať svoje vlastné názory. Urobili sme to jednohlasne a naozaj neviem, ako sme porušili pravidlá. Čiže som rád som si vypočul, čo e, kolegovia hovoria, ale takýto je fakt. Ak máte, alebo takýto je postup, ak máte odlišný názor, môžete nesúhlasiť, pokiaľ ide o zmierenie Fatah a Hamas. Tu by som mohol hovoriť o podpore európskych inštitúcií ako celku pre pozíciu kvartetu, ktorá vyzýva, ktorý vyzýva Hamas, aby začal e, mierové rokovania. Zdá sa mi, že Hamas e, odmieta uznať e, židovský štát Izrael odmieta napredovať. Hovorili sme aj o arabskej jari Mohol som e, ísť do Damasku vzhľadom na nedávne udalosti a to je len jedna arabská krajina. V Egypte sme mal, by sme mali hovoriť o arabskej zime. Nie, Jari, nedávno som bol v Egypte ako čas delegácie, pozrel som sa, čo sa deje. A musím povedať, že súhlasím a chápem e, obavy izraelských e, kolegov. Ako som sa už snažil zdôrazniť, Naša delegácia sa stretla s predstaviteľmi Knesetu a pokiaľ ide o zmierenie medzi Fatah a Hamas, tak nám bolo povedané, že oni pokladajú za nepriateľnú myšlienku, že by tu bola vláda národnej jednoty, keď Hamas e, nechce upustiť žiadnych, zo žiadnych zo svojich princípov, pokiaľ ide o neuznanie Izraelu. čo počúvam dnes popoludní, je len jedna strana, že Izrael musí ustúpiť zo svojej pozície. E, pán predseda povedal, že chce natiahnuť e, ruku, ale nie so zavretými očami. Ja plne súhlasím s jeho obavami. Ďakujem. Ďakujem, pán Belder. Myslím si, že tým sa dostávame ku koncu dnešnej schôdze. Stretneme sa zajtra o 9 na výmenu názorov s maďarským ministrom zahraničia. Ďakujem. Končím túto schôdzu.